Now, good afternoon. Uh, unfortunately... Takže príjemné popoludnie. Na nešťastie sa zdá, že je tu veľmi málo poslancov. Ja predpokladám, že sú tu aspoň ich politickí poradcovia a, por- a asistenti, ale už sme 4 minúty po začiatku, takže by tu mali byť aj poslankyňa a poslancovia, ale ja sa rada pustím do bodu 19, prezentácia e, štúdie týkajúcej sa talianských e, koncesí na užívanie pláží. Dávam teraz e, slovo odborníčkam e, Kristiana Benetáco a Sargabato. Ja chcem povedať, že máme stovky a stovky petícií týkajúcich sa tzv. plážových koncesí a povolení, nielen z Talianska, ale aj zo Španielska. Takže je to veľa, je to veľa petícií, znamená to, že téma je dôležitá Um, som rada, že sú tu dve kolegyne, takže máte slovo a približte prosím tú tému. Ďakujem, želám príjemný deň. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať pani predsedničke výboru Pety za to, že nás sem pozvala, aby sme priblížili našu situáciu pred vašou veľmi významnou európskou inštitúciou. Otázka Koncesí na využívanie pláži je veľmi citlivá téma a bolo by možno dobré preto na začiatku uviezť niekoľko e, takých úvodných informácií, základných informácií, ktoré by vám priblížili zložitosť tejto problematiky. In particolare dalla e, Konkrétne, ako som povedala, je tu e, najdôležitejšie spomenúť, že téma je naozaj zložitá. Teda otázka e, koncesí na využívanie pláži alebo pobrežia je pokrytá veľmi komplikovanou e, regulačnou veľmi komplikovaným regulačným systémom. U nás ide o to, že talianská legislatíva v tejto oblasti musí byť v súlade s európskou a aj Európska komisia má čo povedať a um, my v Taliansku v tejto oblasti máme napríklad tzv. tzv. kódex pre, e, pre námornú plavbu, e, ktorý e, bol prvýkrát schválený v roku 1942 až po, dneš, po, po najnovšiu novelizáciu 27. januára 2017. A tu treba povedať, že regulácia v tejto oblasti je veľmi dôležitá kvôli ekonomickému dopadu na, na, e, na cestovný ruch. A ja sa chcem venovať tomu, v akej miery regulácia legislatív v tejto oblasti e, si vynúcujú zodpovedanie určitých dôležitých otázok. Mm, ešte raz, e, dopad využívania pláží je veľmi významný z hľadiska cestovného ruchu a momentálne funguje v tejto oblasti v Taliansku asi 30 tisíc spoločností, ktorí eh, zamestnávajú zhruba 600 tisíc osôb eh, a to aj v súvisiacich eh, odvetviach. Teda to sú všetko subjekty, ktoré pôsobia na pobrežiach, na plážach, najmä v cestovnom ruchu. A Tých problémov je niekoľko od nastavenia spôsobu prenájmov cez rozdelenie pôsobnosti až po to, eh, až po eh, slobodné využívanie pláží turistami. No a vzhľadom k tomu, že tento právny rámec je veľmi komplikovaný, nie je možné, aby som dnes eh, priblížila úplne všetky tie zložité faktory, ktoré v Taliansku ovplyvňujú nakladanie s tzv. námornými statkami alebo námorným majetkom, ale e, skúsim, sa, skúsim teda aspoň načrtnúť situáciu. Pred e, konaním o porušení z roku 2008 e, sa už rozbehli snahy o reformu a e, to aj na základe rozhodnutia súdu, súdneho dvora z roku 2016 e, v prípade Melus a um, my sme museli začať prispôsobovať náš kódex pre námornú plavbu a museli sme sa zaoberať tzv. právom na vytrvanie E, my máme podobné, e, e, podobné ustanovenia ako v iných krajinách, ale v princípe všetci, ktorí sa uchádzajú o štátne koncesie, musia splniť podobné podmienky, avšak systém bol predmetom konania o porušení. Ehm, u nás totiž kódex o moreplavbe dáva veľké diskrečné právomoci osobám, ktoré rozhodujú o udelovaní týchto koncesí a tým pádom je možné porušiť princípy, ktoré majú byť základom tohto rozhodovania o koncesiách. A napríklad maximálne trvanie koncesí je zmena, ktorá bola zavedená nedávno. Momentálne je to 23 e, rokov, e, ale znova ide o um, jednu drobnú zmenu. E, bola napríklad tiež obmedzená e, možnosť rozhodovania orgánov o e, zrušení prípadnej koncesie. A mm, v tomto prípade išlo o námietky talianského protimonopolného úradu a pri niektorých, e, pri, pri niekoľkých e, príležitostiach, pri viacerých prípadoch orgány Talianska, talianské súdy e, vyhlásili, že je potrebné tento sektor, toto odvetvie otvoriť. Um, a v súlade e, e, s v súlade s judikatúrou súdneho dvora, ktorá sa týka výberu e, majiteľov, držiteľov koncesie po prípade Teleaustria a stanovisko Európskej komisie boli zavedené ustanovenia, ktoré zavádzajú vyššiu transparentnosť boli napríklad stanovené v súlade so smernicou príslušnou smernicou e, boli, bol obmedzený majetok, na ktorý je možné e, získať koncesiu. A v tomto prípade je dôležité a sa vrátiť k záležitostiam alebo teda ku koncesiám, ktoré boli vydané až do roku 2023 a počkať na úplnú reorganizáciu sektora. Každopádne moja, moja kolegyňa bude hovoriť o tomto neskôr a ja sa len chcem oprieť o roz, rozhodnutie súdneho dvora, ktoré obsahuje veľmi jednoduché objasnenie Balkensteinovej smernice. A v tomto prípade je dôležité z hľadiska zachovania vnútornej štruktúry umožniť aj predlžovanie koncesí až automatické, aj bez výberového konania, v prípade, že nie sú žiadni ďalší kandidáti. A to aj v prípade firiem, pri ktorých e, jednotlivé štátne orgány môžu prijať rozhodnutia e, vychádzajúce z legitímnych e, obav o možnosť vrátenia investície a preukazovania transparentného udelovania koncesí No, každopádne, aby som chcel povedať, že o tomto by tiež povedala viac Sara Gobato, ale um, otázka eh, plážových koncesí v našej štúdii nie je riešená len z hľadiska talianského práva, ale aj komparatívneho práva, pričom eh, porovnávame kroky eh, na riadenie tejto problematiky, ktoré boli prijaté v iných štátoch a porovnávame efektívnosť talianského systému oproti efektívnosti iných právnych systémov. Zohľadnilo sa v tejto našej štúdii aj to, aké skúsenosti napríklad nadobudlo Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko a Grécko, pričom um, tieto krajiny sa dajú považovať za konkurentov Talianska, totiž vzhľadom z, z geomorfologického hľadiska, toto sú tiež krajiny, ktoré majú podobne dlhé, dlhé pobrežie, majú podobné teploty a e, z hľadiska administratívneho fungovania štátnych orgánov sú to krajiny, ktoré uplatňujú podobnú distribúciu rozhodovacích mechanizmov, majú podobnú úroveň um, vykonávania činnosti vládov ako v Taliansku. Takže napriek veľkým rozdielom medzi týmito systémami. Nám analýza umožnila e, zadefinovať určité trendy, poukazujúce na to, ako administratívne systémy môžu v niečom konvergovať. A, pri, a vo všetkých týchto krajinách vidíme v prvom rade zvýšenú pozornosť venovanú e, integrovanému manažmentu pobrežných zón, pričom a zároveň zlepšovaniu, naklad- zlepšovaniu nakladania s verejnými prostriedkami prostredníctvom zavádzania hospodárskej súťaže, osobitne vo Francúzsku. Vo Francúzsku ten systém eh, sa zdá byť orientovaný veľmi silne na ochranu životného prostredia, v tomto prípade eh, morských eh, zásob, morského prostredia a iných modalít ich využívania než cestovného ruchu. vo Francúzsku čerpáme naše vlastné, naš, našu inšpiráciu, napríklad v Bibione alebo v iných oblastiach e, sa tento model skúma do väčšej hĺbky, je snaha uplatniť a e, my sme už e, v našom kódexe, konkrétne v článku 37, spomenuli opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia koncesií prípade, že na konci e, sezóny nie sú odstránené všetky mobilné zariadenia, e, teda to, tu je cieľom ochrana námorných a pobrežných, pobrežných oblastí počas zimy. A je to opatrenie na skvalitnenie nakladania s morskými zdrojmi. Toto je moment, ktorý sa objavuje takmer vo všetkých týchto krajinách prostredníctvom príslušných podmienok v výberovom procese aj pri zvyšovaní transparentnosti výberu koncesionárov. My môžeme tiež povedať, že na regionálnej úrovni, ako aj eh, na miestnej úrovni vidíme, že sa venuje stále väčšia pozornosť eh, transparentňovaniu týchto postupov. Pokiaľ ide o Taliansko, tak princípy eh, transparentnosti, nediskriminácie a rovnocenného zaobchádzania sú akýmsi základom v našej jurisprudencii a naša štátna rada na toto prihliada, takisto náš e, orgán pre hospodárskú súťaž. A teraz sa tieto otázky dostávajú do centra legislatívnej pozornosti, pretože zákon o federálnom usporiadaní článok 4 hovorí o prevode majetku z e, ústrednej vlády na jednotlivé um, územné samozprávy, čo je relevantné z hľadiska konaní o porušení hospodárskej súťaže. A je to ešte jeden problém, e, s ktorým sa budú musieť vysporiadať tak e, talianské ako aj iné orgány. A týmto problémom je identifikovanie špecifického postupu, ktorý na, jednom strane, na jednej strane bude garantovať e, nevyhnutnú transparentnosť, ktorá vyplýva z táto potreba vyplýva z európskeho práva. Na druhej strane je tu potreba nakladania s koncesiami tak, aby eh, obyvateľia mali nad nimi demokratický dohľad. Takže na jednej strane je tu kontext podpory hospodárskej súťaže, na druhej strane je treba preskúmať túto situáciu, pretože sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. V Taliansku napríklad um, je stanovené maximálne trvanie plážovej koncesie 12 rokov, teda to je vo Francúzsku, pardon, v Taliansku je to 20 súča- e, podľa súčasnej legislatívy, v Španielsku a Portugalsku je možné dokonca dosiahnuť pri koncesii až trvanie 65 rokov, a to pri väčších e, e, pri väčších investičných celkoch. Ehm, v Chorvátsku je pravidlo tzv. verejnej súťaže pri ehm, udelovaní koncesí a je možné tiež pri v niektorých koncesiách stanoviť dlhšiu dobu trvania, osobitne ak nakladanie s daným majetkom je súčasťou napríklad reštrukturalizácie. A teraz by som chcela pristúpiť k záverom a chcela by som povedať, čo sa vlastne môže stať. A z tejto slepej uličky e, je treba výjsť, myslím, na základe rozhodnutia súdneho dvora, a to v úzkej spolupráci s európskymi inštitúciami a jednotlivými e, orgánmi členských štátov. Ehm, o tomto hovorí aj smernica Balkenstein. Zároveň nechceme e, zavalovať členské štáty nadmenou legislatívou. Takže poprvé je potrebné ehm, vytvoriť e, všeobecný program pre nakladanie s pobrežnými oblastiami. Je treba prosto takýmto spôsobom zabezpečiť homogénnosť a transparentnosť a zároveň posilniť e, um, systém, ktorý v Taliansku funguje od roku 1993. Ďalej treba posilniť e, stránku informovania koncesionármi teda množstvo informácií zo strany koncesionárov. Tu, tu ide o dosiahnutie vyššej disciplíny, než máme v súčasnosti. ako súdny e, dvor pripomína, um, v tomto je treba zohľadniť e, prepojenie, alebo teda zohľadniť e, nedostatkovosť týchto zdrojov, ale teraz by som chcela dať priestor ešte kolegyni Ehm, pokiaľ bude priestor, tak tých vecí je toľko, že by sme o nich mohli hovoriť naozaj dlho. A každopádne ehm, Sara Gobato sa k tomu vyjadri tiež. Áno, ako iste viete, keďže ide politické oddelenie, o politické oddelenie C, naše vlastné, my sme vlastne túto štúdiu si vyžiadali a, a domnievame sa, že takto vynaložené prostriedky sú vynakladané veľmi efektívne. Je to štúdia, ktorú ehm, budú čítať nielen členovia tohto výboru, ale aj ostatné poslankyne a poslanci tejto snemovne. Takže vytvorili ste niečo, čo pomôže iste aj ostatným poslancom Európskeho parlamentu. Ehm, takže určite vaše e, vyhlásenie, len veľmi stručne, budem hovoriť len 3 minúty, hovorí e, Sara Gobato. 3 minúty vorrei evidenciare alcuni punti fermi, che sono... Takže ja by som chcela doplniť niekoľko ďalších vecí k tejto štúdii Kristiany Benetáce, pokiaľ ide o konanie o porušení, ktoré v roku 2008 bolo vznesené, bolo rozbenuté proti Taliansku a tiež e, k tomu rozsudku alebo rozhodnutiu súdneho dvora z roku 2016 vidíme isté potvrdenie zákona, ktoré e, inštitúcie Európskej únie vyniesli v tom zmysle, že E, zákony sa uplatňujú rovnako vo všetkých členských štátoch, respektíve sa mali, a teraz myslím na zákony Európskej únie, ale v prvom rade e, tie vnútroštátne opatrenia, ktoré sa týkajú automatického predlžovania e, koncesí, nie sú kompatibilné s článkom 49 zmluvy ani s článkom 12 smernice um, o fungovaní vnútorného trhu. A Námorné koncesie spadajú do pôsobnosti článku 12 e, smernice 2623, respektíve článku 49 zmluvy. V prvom prípade, ako nám ukázal súd, koncesie na využívanie námorného majetku sú pokryté článkom 12, pokiaľ e, predstavujú nedostatkový národný zdroj národného významu a v druhom prípade, ak sa článok 12 teda neuplatní, tak e, národné orgány musia rozhodnúť, e, e, alebo teda musia potvrdiť, či takýto majetok má cezhraničný význam. V takom prípade sa uplatňuje článok 49. Tretia vec, v oboch týchto prípadoch bez hľadu na to, či sa uplatňuje článok 12 smernice alebo článok 49 zmluvy, e, je treba koncesie vydávať na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania najlepšiemu kandidátovi. Štvrtá záležitosť e, pri formulovaní pravidel pre výberové konania vnútroštátne orgány môžu zvážiť aj určité imperatívne dôvody všeobecného záujmu. Môže ísť e, napríklad o sociálnu politiku aj ciele, prípadne ochranu životného prostredia. A posledný piatý bod, a týmto uzatváram svoje vystúpenie, pokiaľ ide o všeobecné princípy práva únie, a legitímne očakávanie koncesionárov vzhľadom k predvídateľnosti konania orgány môžu prípad od prípadu posudzovať e, investičné záujmy koncesionárov, teda schopnosť koncesionárov, ktorí sa domnievajú, že ich koncesiu možno predlžiť, aby si svoju investíciu dokázali nahradiť. Ďakujem veľmi pekne za, na, za, za tieto informácie. E, určite je potrebné naliehavo vykonať reformu legislatívy v oblasti e, plážových koncesí. Máme k tomu vyhlásenie súdneho dvora, ktorý sa určite, teda e, rozsudok súdneho dvora, ktorý, ktorý sa určite bude roz, ktorý sa bude určite zohľadňovať. No a e, Navyše tu máme štúdiu, ktorú máte k dispozícii, je k dispozícii pre každého z vás pri vchode do sály. A teraz e, pán Likordári, ktorý je predsedom Európskej federácie plážových podnikov a podnikateľov, tento nie, a tak by som chcel dať, e, chcela dať zástupcovi komisie Enrikovi Leonardovi Camílimu Ďakujem za to, že ste mi dali slovo, pani predsednička. Útvary komisie by radi poďakovali tomuto výboru za to, že sme boli prizvaní e, k tomuto zasadnutiu. My berieme na vedomie výsledky analýzy, ktorá prebehla e, v rámci štúdie berieme na vedomie osobitne to, že súdny dvor poskytol veľmi významné objasnenie uplatniteľnosti európskeho práva a toto objasňovanie alebo objasnenie v rozhodnutí súdneho dvora by e, samozrejme malo platiť pre všetky vnútroštátne orgány člen, členských štátov Európskej únie, e, ktoré majú na starosti e, nakladanie s pobrežným majetkom, pobrežiami takisto požiadavka na jednoznačnosť vnútroštátneho právneho rámca vychádza z princípov, ktoré potvrdil aj súdny dvor a e, je jasný dôvod, teda zabezpečiť právnu istotu. Toto sú samozrejme princípy všeobecne, myslím, akceptované. Komisia naďalej monitoruje dodržiavanie týchto princípov v celej Európskej únii. Toto je aktivita, ktorá momentálne prebieha a zároveň to je všetko, čo k tejto veci chcem povedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame do bodu, kedy sme sa rozhodli pred tým, že nebudeme hovoriť o jednotlivých petíciách individuálne, že teda nebudú, pardon, že nebude rozpráva k petíciám, Avšak k plážovým koncesi. táto teda sa plážových koncesí, ale ak by samozrejme niekto z vás chcel niečo sa spýtať napríklad expertov, ktorí ktoré, experte, ktoré realizovali túto štúdiu, štúdiu, tak máme priestor. Mám tu takúto otázku, konkrétne pán Afronte požiadal o slovo. Ďakujem. Ja mám dve otázky na naše dve rečničky. Prvá sa týka toho, či ste, um, to spomínala myslím prvá rečnička, pána, pani Benetáca, či v súčasnej právnej iniciatíve, alebo tá, teda, pardon, legislatívnej iniciatíve výsledky sú už konzistentné s tou vašou štúdiou a teda osobitne s, s európskymi štandardmi. A druhá otázka sa týka toho, ako vy interpretujete túto, tento pojem obmedzených alebo nedostatkových prírodných zdrojov, scarce natural resources. Um, tak na tú prvú otázku by som chcela dať slovo pani Gobato. Pardon, na, na tú prvú otázku odpoviem ja, na druhú odpovie pani Gobato. Pok, pokiaľ ide o najnovší návrh zákona v Taliansku, chcem k tomu povedať pár slov, pretože je jasné, alebo teda sú jasné náznaky, ako to bude vyzerať a myšlienka zapracovania určitých prvkov z rozhodnutia súdneho dvora Um, podlieha ešte schváleniu, avšak v Senáte sa zatiaľ ten zákon zastavil, pretože, ako iste viete, v Taliansku prebieha volebná kampaňa 20. októbra. Um, vlastne Senát bol rozpustený, takže um, nebolo možné vlastne analyzovať situáciu nad rámec toho zasadnutia, ktoré prebehlo v máji minulého roka. Avšak e, z toho, čo som videla, mám pocit, že návrh zákona ide správnym smerom a obsahuje niektoré pozitívne prvky. V prvom rade princíp e, zachovania hospodárskej súťaže je uznávaný aj v našej vnútornej jurisprudencii, a to tak ústavnej, ako aj vo výrokoch nášho protimonopolného orgánu. Takže tu hovorím vlastne o tejto odôvodnenej koncesii a uvidíme, že či sa to potom ocitne aj v poslednom právnom akte. Ale momentálne sú tu aj jasné zásady a kritéria, ktoré obsahujú integrované, e, systematické integrované riadenie pobrežia, to znamená vrátanie ochrany životného prostredia pobreží a to sú vlastne naj, tie najnovšie právne akty a takisté aj eh, predpisy, ktoré sú v článku 12, ako aj v smer, Bolkensteinovej smernici. A takisto aj pokiaľ ide o myšlienku myšlienku obchodovania eh, s Chorvátskom. Takisto treba vziať do úvahy aj o tom nedostatku. Aj Sara vám trošku povie viac, či by nebolo dobre zaviesť určité prechodné obdobie a potom určité možnosti predlženia tak aby sme mohli postupne prijať eh, nové právne akty. Ja viem, že tu bude, bude potrebná otvorená diskusia, čiže niekedy tie prechodné ustanovenia pre tie pláže, ktoré neboli mm, za, ktorým nebola udelená koncesia na báze tzv. princípu nedostatku alebo nedostatočnosti, potom sú tu koncesie, ktoré už boli udelené, avšak už ich e, termín udelenia vypršal. Takže bude treba e, e, posúdiť, že či je možné uplatňovať tie mechanizmy, ktoré fungujú v oblasti um, hospodárskej súťaže. Um, ako aj napríklad Anke Publik, to, čo napríklad existuje vo Francúzsku, že sa musia oznámiť verejne tie koncesie, ktoré boli uderené už v minulosti, ale tiež je potrebné zabezpečiť určitú ochrannú sieť pre podnikateľov. Takže toto všetko by malo byť nielen v podstate počas tej prechodného obdobia, ale bolo by dobre, keby sa zavedli opatrenia, ktoré by legitimizovali ich očakávania. A tu by bola tou stop prvou myšlienkou splniť teda t- náš ten, tú našu požiadavku, aby sa zohľadnila trvalá udržateľnosť hľadiska životného prostredia a zároveň, aby boli aj pláže využiteľné alebo lepšie využiteľné. A je potrebné teda zabezpečiť lepšiu transparentnosť. Veríme, že legislatíva sa dotkne všetkých týchto e, tém a že všetko sa na, napokon zlepší, ale myslím si, že ten text, ktorý tu je, je dobrým východiskom a súhlasím aj s tou doktrínou. V podstate viac menej sme súhlasili aj s tými vecami, o ktorých sme diskutovali aj v Taliansku ešte predtým. Pokiaľ ide o tú druhú otázku a uplatňovania článku 12 a povolení, ja by som mohla e, citovať e, generálneho prokurátora v tomto prípade, talianského, e, bol 60 a 62 jeho záverov, lebo aj v tomto prípade hovorí súdny dvor, tak ako aj vy ste spomínali vo vašej otázke článok 12, že tento platí pre myšlienku obmedzených e, povolení, pretože máme nepostačujúce prírodné zdroje. A každé povolenie vlastne vydáva talianské miest, miestne úrady a jednoducho tie povolenia sú obmedzené kvôli tomu tej nedostatočnosti, preto sme e, požiadali generálneho prokurátora a myslíme si, že možno by ten článok 12 mohol byť e, uplatniteľný a, a, a regionálny prokurátor vychádza z toho, že miestne úrady sú asi tými najpovolanejšími vydávať takéto povolenia pretože poznali situáciu. Predsedajúca, ďakujem pekne. Určite sa vrátime k vašej téme ešte a iste dostaneme zrejme aj viac petícií e, k tejto téme. Ďakujem pekne vám za to, že ste prišli medzi nás a porozprávali ste na vašich e, otázkach a že ste nás informovali o týchto mimoriadne dôležitých problémoch pre Európu. Takže kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu pod e, číslo 20, petícia 336 z 2012 721 a 1141 tiež z roku 2014 eh, o strihanie chvostov prasietok. Takže ja by som dala slovo Joana Svape, ktorá tu je dne prvý, po prvýkrát. Vítajte opäť medzi nami a tiež pokiaľ vy máte so sebou aj prezenta- PowerPointovú prezentáciu, ehm, máte maximálne 5 minút, ale ako viete, čas je obmedzený. Ďakujem pekne, vďaka uh, Humane Society No takisto aj za farmárov by som sa chcela poďakovať ešte raz za možnosť vyjadriť sa v tomto výbore k tejto téme. Ako rutinné odstrihávanie chvostov u prás ošípaných už je nelegálne od 15 rokov, od roku 2003 v EU, avšak naďalej asi 90 ošípaných podstupuje túto operáciu. Táto zákon je napísaný veľmi dobre, nezakazuje úplne e, všetko, len e, predtým, než, sa, než tomu dojde, tak farmári musia sa snažiť zlepšiť podmienky pre ošípané. Ak to neurobia, tak farmári stel, naďalej budú mať ten problém. A však keď už od e, trihli, tak musia zase zlepšiť podmienky a Fínsko a Švedsko celkovo zakázali e, strihanie chvostov a šetrenie preukázalo, že väčšina farmárov sa nejakým spôsobom nesnažila zlepšiť podmienky um, e, prasiat a jednoducho rutíne pokračujú ďalej v tejto operácii. Ďalší rizikový faktor je ponechať e, a ide o to, že dochádza k um, manipulácii a je dôležité, tiež dochádza k porušovaniu e, smernice a väčšina farmárov však smernicu porušuje a jednoducho uplatňuje e, rôzne železné reťaze alebo rôzne plastické hračky a podobne, ktoré podľa EFSA aj komisie e, neposkytujú zlepšenie podmienok. Tiež sa potvrdilo, že 63% farmárov naďalej použije rôzne plasty. V posledných rokoch komisia bola aktívnejšia, aby tlačila na členské štáty, aby lepšie dodržiavali smernicu. V roku 2016 publikovali odporúčanie a pripravili aj pracovný dokument o tom, čo je potrebné prijať, aby došlo k kupírovaniu chvostov čo by mal a tiež zabezpečiť eh, lepšie obohatené podmienky pre, pre mm, ovšípané ale navšak, napriek týmto opatreniam väčšina alebo mnohé členské štáty ľudia veľmi málo e, v tejto otázke. Takže my sme veľmi radi, že, členská štát, že komisia žiada od členských štátov, aby pripravili alebo dodržavali akčný plán a tiež e, vyžaduje od nich, aby pripravili akčný plán a tiež, aby to bolo aj prevádzané časovým harmonogramom a keď členské štáty to nedodržia, tá komisia bude môcť e, zasiahnuť pretože to je absolútne neakceptovateľné, aby takéto nedržiavanie európskeho práva pokračovalo naďalej. Takže my žiadame výbor, aby naša petícia bola naďalej otvorená, aby napísal výbor v rade, e, že sú tieto obavy, pretože mnohé členské štáty naďalej nie sú schopné dodržiavať požiadavky e, legislatívy, ktorá zakazuje kupírovanie chvostov a tiež e, dodržiavajú aj smernicu o využívaní obohacovacích e, materiálov a prostriedkov. Predsedajúca, ďakujem pekne. V tom čase, v roku 2014, e, ešte bol tu člen, ktorý nebol nebol členom tohto výboru. ale Dovolte, aby som vám zopakovala, čo už urobil tento výbor. Ja som to asi urobil na začiatku. My sme o tejto téme diskutovali už niekoľkokrát a mm, aj sme do, veľké úsilie do toho investovali. Niektoré z aktivít, ktoré sme podnikli, napríklad bola tu štúdia, ktorá bola v roku 2014. Tiež sme vyslali listy e, komisárovi Andreju Kajtisovi o možnosti nedodržiavania smernice Tiež máme stanovisko výboru AGRI, ktorý, prijal, ktorý vzal na vedomie toto stanovisko. Tiež sme informovali ENFI, oni sa rozhodli, že nám na to neodpovedali, takže my sme naozaj sa snažili niečo robiť a týmto eh, informáciami dávam tebe, Frederik, slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj ďakujem za to, že naďalej ponechávate petíciu otvorenú. Myslím, že výbor Pety preukázal naozaj svoju schopnosť a silu tak v témach, ako je táto. By som doplnil to, čo už bolo povedané. Vieme, že teda táto smernica vstúpila do platnosti 2007 a 10 rokov mali členské štáty na to, aby dodržiavali túto, toto nariadenie. Malo to byť všetko plne v platnosti do 2013. V roku 2008 samotná rada pripravila určitý súbor predpisov, akým spôsobom je, majú členské štáty dodržiavať túto tzv. prasačú smernicu a aj keď tu bolo viaceré tlaky aj z Európskeho parlamentu, aj tiež aj veľmi silné hlasovanie v Štrasburgu, aj z, boli tu tlaky aj z výboru EDI, aj z agrikomity, z výborov. A Týka sa to však, preto je to téma, ktorá je veľmi blízka e, európskym občanom. Posledná správa, ktorá bola prezentovaná, myslím, že vo februári, aj komisár podporoval, že treba členské štáty podporiť v tom, aby tlačili na dodržiavanie tejto smernice a preto aj pritlačili na to, že členské štáty musia pripraviť akčný plán. Na, druhý, na druhej strane tiež to súvisí aj s tou základnou myšlienkou, ako zaobchádzame so zvieratami. Vo väčšinou keď e, musíte kupidovať chvosty, je to preto, že, sú, e, že majú zlé podmienky. Keď majú dostatočné podmienky pre, e, pre ošípané, majú dostatok priestoru, väčšinou nedochádza ohryzávaniu chvostov a k, sa k tomu dochádza, tak musíte ich kopírovať aj z určitých zdravotných dôvodov, ale je tam skutočne v niektorých štátoch úplný nezáujem o túto tému robiť niečo, Myslím, že aj tuto kolega, ktorý bol predsedom teda tohto výboru pre dobre životné podmienky ošípaných, e, už napríklad bol, tam sa ukázalo, že Dánsko, ktoré tiež e, má farmárov, ktorí e, nemajú teda kupírovanie chvostov, napriek tomu sa im dobre darí e, zabezpečovať produkciu ošípaných, čiže to sú len výhovorky, e, že z toho, že vedú zlé chovy a aby sa mohli vyhovárať členské štáty pre nedodržovanie tejto smernice. Ale situácia sa je rôzna v rôznych členských štátoch. Tiež by som chcel poďakovať aj kolegom za to, že za, ďalej prejavujú záujem a naďalej tlačia aj na komisiu, aj na radu, pretože v podstate nakoľko je to na zástupcoch členských štátoch, ktoré majú hovoriť pekné, e, síce hovoria pekné slova, ale nič neimplementujú z toho. A čo zostalo potom, čo zostane vlastne z Európskej únie, keď nie je schopná ani svoje vlastné predpisy nejakým spôsobom presadiť predsednička? Ďakujem pekne, to je naozaj dobrá otázka. A týmto by som dala slovo teraz pánovi Magírnovi z komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za pozvanie, aby som sem prišiel. Myslím, že prezentácia s Swap tam poskytla dobrý prehľad o tom, e, aká je situácia. Ešte by som doplnil to, čo povedala z hľadiska toho, čo robí komisia. Takže my sme napísali členským štátom, aby pripravili akčné plány a termín je koniec januára 2018 a oni, my ich potom budeme v roku 2018 vyhodnocovať. A pokiaľ ide o vzdelávacie materiály, sme poskytli celému odvetviu chceli by sme pomôcť farmárom pri týchto zmenách. Tiež e, mali sme veľké stretnutie v novembri, tiež so zúčastnenými, s interesovanými stranami Takže my teraz budeme čakať na výsledok týchto akčných plánov alebo počkáme na ne, vyhodnotíme ich a podľa toho sa rozhodneme, že či je potrebné prijať ďalšie kroky e, v tejto otázke kopírovania chvostov, že či už boli naše požiadavky dostatočne e, splnené zo strany členských štátov. Okay. The floor is now open. Predsednícka, ďakujem pekne. Teraz e, je otvorený priestor na diskusiu. Margaret? Ďakujem pekne, lebo toto je prípad, ktorý sa týka Dánska. Ja viem, že tu boli ľudia, ktorí sledovali túto situáciu a v Dánsku my sme mali toto na programe v na jar 2014 tesne pred voľbami a veľká pozornosť bola venovaná tejto otázke. A v tom čase sme hovorili o marení hospodárskej súťaže, ktorú sme mali voči, alebo so Švédskom a niektorými ďalšími krajinami v EÚ, ktoré rešpektujú EÚ, pričom e, oproti tým štátom, ktoré nerešpektujú legislatívu a že to bola určitá nevýhoda. Ďakujeme pekne komisii za ten pokrok, ktorý ste dosiahli, takže vyzerá to tak, že sme v situácii, kedy už dojde k sank- sankcionovaniu členského štátu, keď nebude dodržiavať európsku legislatívu. Doteraz e, mohli fungovať tak, ako to robili doteraz. A No, ale my stále počúvame, že aj od, e, od, od farmárov v Dánsku, že, že niektoré, niek- ktoré, niektoré, napríklad sú aj také situácie, že, že ošipané si navzájom hryzú chvosty medzi sebou. Takže, ale som aj tak rada, že budeme mať väčší, väčší tlak. Máme aj ministra, ktorý je zvyčajne 100% na strane farmárov, aj keď je zároveň ministrom životného prostredia on vlastne povedal, že naozaj musíme zastaviť e, rutínne kupírovanie chvostov. Ja nemám zatiaľ k dispozícii nejaký konkrétny dôkaz, že naozaj to mieni aj takto, ale e, myslím si, že je to aspoň podstatné aj pre komisie, aby naozaj strážila dodržiavanie európskej legislatívy. E, pretože komisia vlastne nič také nerobila aj v tomto prípade doteraz. Takže ešte v závere by som chcela povedať komisii, že v kontexte nášho argumentu je veľmi dôležité, aby ste nielen hovorili o Dánsku, pretože je tu veľká väčšina členských štátov, ktoré naďalej to takto používajú alebo uplatňujú. Väčšina členských štátov neprijala zatiaľ tú legislatívu, neberajú vážne, ani nemajú, nevidia, prečo by to mali robiť Jednoducho, keby ste mali otvorenú cukráreň s otvorenými dverami a ktokoľvek môže vojsť a zobrať si, čo chce a nikto si to nevšimne. Takýmto spôsobom to aj bolo s týmto. Takže je treba mať zoznam krajín, ktoré dodržiavajú legislatívu a zoznam krajín, ktoré nedodržiavajú predpisy. To by potom bolo jasné a vysvetlil by sa tento problém, ale by sme o tom jasný obraz. Takže možno, že kompetícia nebude toto riešiť, ale chcem sa spýtať komisie, že aký pokrok bol dosiahnutý vo vzťahu k zabezpečeniu dodržiavania legislatívy, lebo myslím si, že náš nový e, minister naozaj naozaj, ak sa mu teda nepodarí toto, toto presadiť. Ďakujem pekne predsedajúca, teraz by som aj tebe dala slovo, Peter, pretože ty si sa tiež tejto otázke venoval, takže má slovo. Ďakujem pekne. Ešte mám takú jednu zásadnú pripomienku. Myslím si, že naozaj to je zlý príklad pre európsku legislatívu, keď e, jednoducho my príjmeme európske správa, ktoré nie sú potom presadzované. No a Jasné, že bol tu, pokiaľ sa dobre pamätám, tak bol tu aj trialóg, e, kde sa o tom diskutovalo a členské štáty spolu sa stretnú a vytvoria nejaký zákon a teraz môžu povedať, dobre, sme pekne prijali nejaký zákon, ale o nejaké uplatňovanie sa vonkoncom starať nebudem ako členský štát nebudem, e, viem, že to môže byť aj ešte horšie, ako ja, ja o tom hovorím v nemeckom, ako z nemeckého pohľadu, že tiež sa vždy dívajú na Brusel, ako že to je ten diktát Bruselu ako niečo hrozné, ale situácia môže byť naozaj veľmi e, ne, pre, mňa, pre mňa nepoko, nepokojná. Takže ak sa dobre pamätám, tak e, za 10 rokov Eh, vlastne eh, je potrebné eh, obnoviť e, túto legislatívu, tiež je treba možno aj z, e, sa pre, podis, zavi, urobiť, e, myslím si, že opäť túto disk, diskusiu, ktorú my sme mali ešte predtým, že je, to je potrebné mať k tomu príslušnú infraštruktúru, príslušnú výbavu a podobne. Jednoducho už to musí skončiť a teraz je tu na stole to. Buď dodržíte zákon, alebo nedodržíte ten predpis jednoducho už v jednej, v jednej chvíli príde chádza k tomu, že je potrebné dodržiavať aj je tu mne sa tam petícia až tak veľmi, alebo petícia až tak veľmi nemám rád, ale v tomto prípade musíme ešte petíciu ponechať otvorenú, počkať na, ten, na tie akčné plány. A potom ešte ďalšia vec je tiež, že musú potom nasledovať nejaké činy. Čiže buď ten zákon máme, alebo ho nemáme momentálne, čo robíme no už e, trošku e, nechceme nikto, nikomu nejako veľmi ublížiť navzájom. No, že keď si my neoblížujeme, potom už sa obližuje s ošípaným. Takže ja si myslím, že my tu máme veľmi dobré dôvody mať takýto zákon, ale nejako sme zabudli na to presadzovanie a takto nebola Európska únia tvorená. A tak ani tie inštitúcie potom si neplňa svoje úlohy, takže naozaj je dobre, že komisia teraz tlačí na členské štáty, aby sa toto presadzovalo, pretože nie je možné, aby členské štáty si robili, čo chcú a nedodržiavali to. Tak, thank you very much. Predsedajúca, ďakujem pekne, Peter. Ešte mám pána Kufo. Thank you, chair. I, I don't know whether... Taká pani predsedajúca, teraz neviem, či mám hovoriť po dánsky, či po anglicky. Všetkým by som chcel poďakovať e, aj za prezentáciu. Kolegovia už povedali, že naozaj je to e, smutné, že teda máme naozaj smernicu toľko rokov platnosti a členské štáty ju neuplatňujú. A teraz keď sa pozriem na ten posledný audit, ktorý bol vykonaný v Holandsku, a je to teda z strany komisie a tiež z neho vyplýva, že takmer 100 Eh, ošípaných u nich dochádza ku kopírovaniu chvostov. A dôvod, prečo to holandské úrady neuplatnili, teda, teda tie preventívne opatrenia, to bolo práve z dôvodu hospodárskej súťaže, ako ste povedali. No a toto je naozaj výhovorka, a neviem, keď ste hovorili o európskych krajinách, jednoducho väčšina krajín jednoducho nedodržiava tento predpis, tak je to naozaj e, smutné. A tiež mám ešte otázku, lebo keď sa pozriete na text prezentácií, to bolo hneď v prvom slajde, v prvej odrážke, je tam napísané, lebo keď sa pozriete napríklad na dánske úrady, oni povedia, že farmári musia predovšetkým sa snaží e, zabrániť e, tomu ohorizávaniu chvostov. Oni povedia, že to urobili, ale myslím si, že to je veľká lož, pretože oni môžu povedať, že no, sme sa pokúsili, nevyšlo nám to, no tak teraz budeme kúpiť chvosty. Čiže naozaj my chceme, aby nám dokázali, že aké sú teda životné podmienky e, prasiatok v Európe, alebo nie. Čiže aj ten zákon, alebo ten predpis musí byť eh, jednoznačnejší. Čiže jasný je cieľ, že chceme eh, zabrániť tomu kupírovaniu chvostov, lebo že zároveň chceme zlepšiť životné eh, podmienky, ale tieto veci je treba jasnejšie vyjadriť, lebo k tomu by som sa chcel vrátiť ku komisii s týmto, pretože je tam určitá slabá stránka či biele miesto a práve toto využívajú jednotlivé členské štáty predsedajúca. No už neviem, či to nie je už otázka financií. Skúste uvažovať tom, že keby to bolo niečo o bankách a niečo by sa to týkalo financií, tak okamžite by začalo konanie proti ním. Hneď. Ale toto sú živé tvory, malé prasiatka a tie sú systematicky Eh, je s nimi zaobchádzané decentným, neslušným spôsobom. Naozaj si myslím, že toto je tá neúcta zo strany Európy a ja to považujem naozaj za strašné, že komisia nie je ochotná, OK, dobre, urobili ste mnoho vecí, ale v podstate to, čo hovorí samo za seba, je, sú peniaze. Čiže ak dojde k, k, k konaniu voči štátu, tak to bude pre členský štát drahé, ale možno, že vtedy to už konečne bude účinné. Tak teraz by som možno dala slovo ešte. E, ako sa predkladateľom petície. Ďakujem pekne. Určite tu existuje dohoda medzi členmi výboru, že táto petícia zostane otvorená. A myslím, že my tu ideme do rizika, že tu budeme ako keby s, len sa vysmejeme z nejakej z legislatívy, ktorá inak skutočne bola veľmi dobrá. A je tu určite možnosť zlepšiť situácie, situáciu a Hovoríme vždy, že máme my, alebo sme hrdí na to, že máme veľmi dobré životné podmienky zvierat, alebo najlepšie eh, pre, vo svete a podobne. Ale často, keď sa pozrieme na to, že normy máme síce, ale sami ich nedodržiavame, tak potom ako nás majú ostatní brať vážne, keď my sami nie sme schopní dodržiavať našu vlastnú legislatívu. Ďakujem pekne a dúfam, že tlak z tohto výboru pomôže komisii pri tlaku na členské štáty. Predsedajúca, ďakujem pekne. Fredrik? <clears throat> No, I can only agree. I, I think that... Už ja môžem len súhlasiť. Minimálne aspoň poslanci v tomto výbore hovoria jedným hlasom. A chcel som aj jasne vyjadriť, že verím aj samotnému komisárovi, ktorý naozaj má skutočný záujem. Ale keďže komisia od začiatku sa rozhodla, že teda nebuď, že zrušila dosť veľkú časť legislatívy, tak to ich tiež trochu zabrzdilo, pretože neexistuje v podstate súčasná stratégia pre dobre životné podmienky zvierat v EÚ. Tú, ktorú sme mali, tá pred pár rokmi bola shodená zo stola a zostali len niektoré posledné kúsky a nikto nič nepripravuje nové v súčasnosti a ja som, žiaľ musím povedať, že musíme čakať na ďalšiu komisiu, nie preto, že by komisár to nechcel, ale komisiera funguje ako kolégium a všetci sa musia na tom zhodnúť a samozrejme sú tam veľmi silné e, tlaky, kam sa uberať. Chcel by som ešte pripomenúť, že asi pred dvoma rokmi sme mali E, rezolúciu tu v parlamente uznesenie, ktoré jasne hovorilo o tom, že chceme novú stratégiu o dobrých životných podmienkach zvierat a do 5 rokov chceme vidieť dodržiavanie pravidiel, ktoré už sú, existujú a už bolo schválené tradičným spôsobom. A teraz jednoducho už nastal čas, aby sme skutočne hovorili o zákone o dobrých životných podmienkach zvierat, ktoré bude jasne vyjadrovať, ako sa budeme správať týmto živým tvorom. E, tento zákon, o, alebo tá predpis o zdraví zvierat, ktorú pretlačala pani Animali Pulsen, tam sa vtedy Európa, e, Európska únia teda sa stala v tomto lídrom, pretože tiež povedala, že aj zvieratá sú živé tvory a použila vtedy paku na to, aby sa dostala táto legislatíva na e, vyšší úroveň. A však e, sú tu takí, ktorí stále nevidia život zvieratá ako živé tvory, takže máme pred sebou ešte veľa práce. Margaret? Áno, ja by som chcela vidieť ten zoznam krajín, lebo často sa hovorí väčšina krajín a tak ďalej. Krajiny, ktoré splňajú tie štandardy, musíme vedieť, ktoré to sú. A je trošku depresívne. Tuším, že Arhuská univerzita prišla s tým, že sa hovorilo o tom, že ak 100-kilové prasa dostane 1,2 metra štvorcového na život, tak ten výsledok zkrátka e, bude iný ako v prípade väčšieho priestoru. A potom, keď žijú vo voľnom priestore, veď to je úplne úžasné, ako sa im darí. A potom už nebudú mať problémy napríklad s ohryzaním chvostov a tak ďalej a nebude potrebné pristupovať k takýmto, k takýmto postupom. Oni si tam leškajú, oddychujú, relaxujú. A toto naozaj vypoveda o tom, ako sa správame k tým zvieratám. 1,2 e, metra štvorcového a 100 gramov e, sena, to je jediné, čo dostanú. E, čiže na to je potrebné poukázať. Áno, keď je vôľa, tak je cesta. To iste platí. Pán Jill, ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na severovýchode Anglicka, tam sa ošípané chovajú dosť extenzívne a tam e, viem príklady viacerých e, farmárov, ktorí reagovali na túto legislatívu tým, že sa jej držali, že ju splnili. Ale potom sú tam iní farmári mimo Európy, ktorí to tak neučinili. Čiže konkurencia naozaj nie je možné ju vnímať ako, ako férovú, aspoň z pohľadu Britov. Naozaj nie sú rovnaké podmienky pre všetkých. Nie sú. Takže práve preto mnoho fariem v Spojenom kráľovstve alebo farmárov hlasovalo za Brexit, lebo mali pocit takejto nespravodlivosti. A jednou z ciest, ako zlepšiť životné podmienky zvierat, je naozaj koherentný systém označovania, tak aby naozaj spotrebiteľ mal možnosť sa rozhodnúť, aby sa mohol rozhodnúť, e, či si chcú kúpiť e, meso pochádzajúce e, z náležitých podmienok životných, jatočných a tak ďalej. A keď ľudia idú na beef burger do McDonaldu, tak často si uvedomujú, že tam sa nedalo všetko spôsobom, aký by sa im páčil. Takže ja mám pocit, že to, ako môžeme zlepšiť životné podmienky to spočíva v tom, že budeme informovať spotrebiteľov, aby naozaj vedeli urobiť informovaný e, výber, informované rozhodnutie. A ja viem, že sú mnohí spotrebiteľi, ktorí sú ochotní zaplatiť viac, ak si môžu byť istí, že ten produkt, ktorý kupujú, naozaj odpovedá lepším životným podmienkám. Takže e, označovanie, tým sa zaoberajme. Takto zabezpečme rovnaké podmienky pre všetkých. Dobre. Mm, ja viem, že táto téma je veľmi zaujímavá ale nemáme nekonečne času. Je naozaj potrebné, aby sme to uzavreli. Samozrejme, že petície zostávajú otvorené. Naozaj tu bol pokus poslať komisárovi Andrika Tisovi poslať list. Reakcia na to bola pozitívna. E, čiže by som navrhovala zopakovať ten list. Nechceme viac legislatívy, chceme len, aby sa uplatňovala tá, ktorá platí konkrétna smernica aby sa uplatňovala všade a rovnako. A toto musí komisia monitorovať. A myslím, že by bol dobrý nápad naozaj tam poukázať na tie krajiny, ktoré to sú, ktorá ako implementujú túto smernicu. Ďalej by som chcela, aby sme urobili niečo, čo nerobíme až tak často, a to poslať list predsedníctvu rady. Teraz sú predsedami Bulhári a uvidíme, ako oni zareagujú. Čiže ak to pošleme, tak to oni budú musieť nastoliť z oči voči členským štátom a toto je možnosť, ktorú môžeme využiť, musíme využiť. Kolegovia prikyvujú, áno, niekedy politici musia byť kreatívni, že? A nám sa to dnes podarilo. A keby sme sa vrátili k tomu, čo povedala Margaret o tých ošípaných, my vieme, že najpodobnejším zvieraťom ľuďom sú práve, sú práve prasata. E, my sa tiež niekedy nudíme, ale dnes vo výbore sa nenudíme, máme dôležité petície a už sme si aj stanovili, ako budeme v ich prípade postupovať. Takže vidím, že prikyvujete, takže v takomto pozitívnom duchu to uzavrieme. Chcem sa poďakovať aj predkladateľom za to, že nás poinformovali trošku, takže ešte raz veľká vďaka. It's not possible. Okay, so we move to the next petition, which is 1212. Ďalšia petícia 1212. Ide tu o označovanie v Írsku Nemáme tu autor tejto petície, preto dávam slovo komisii, či nie. A pán Kelly, vy ste tu ako zástupca petentov, doteraz som sa neodomila, takže poprosím vás, e, vystúpte. Ďakujem pekne. Áno, ja som tu s Tomom. A Danuka a Triša, to sú jeho deti. No a oni poukázali na tento problém. Vo výbore Pety často o tomto hovoríme, aj v celom parlamente. Ja som petíciu poslednú predložil pre 4 rokmi. Tam išlo o kork a toxickú skládku. Nikto sa toho nechcel chopiť. E, bolo tam bolo prípadov rakoviny a tak ďalej. No a vďaka nášmu nasadeniu sa toto miesto vyčistilo. Dublin na to dal 40 miliónov, takže ďakujem pekne za to. Víte, že teda ja s petíciami neprichádzam často, ale keď je to dôležité, tak to robím. A to je aj tento prípad e, Tom, predkladateľ. Ide tam o označovanie dobytku, teda identifikačné značky. Tom a jeho manželka Mary mali dve farmy, dve samostatné stáda, nebol s tým problém. Frank O'Connor, spisovateľ, raz povedal, keď písal jeden príbeh, že všetky problémy začali v jednej chvíli. No a tá chvíľa, keď začali ich problémy, to bolo po smrti mm, matky Mary, teda e, Tomovej svokry, kedy 30 značiek, ktoré sa využívalo bolo stiahnutých, bolo zničených, veľmi si to nevšímali, pretože je tam také družstvo, ktoré im potom vydalo označenia na tie značky na ďalší rok. No a neskôr sa zistilo, že v tomto prípade nedostanú nové e, značky, pretože im malo zostávať dostatok z e, pred roka. Takže takáto bola situácia, nezískali v tom čase, v tom roku ďalšie značky, no a dobytok, ktorý sa narodil, nemali možnosť ho označiť, registrovať podľa predpisov. No a potom e, došlo k vypuknutiu slintačky a krývačky. Bolo to naozaj zložité obdobie v Írsku. A príslušné orgány potom začali uplatňovať veľmi striktne pravidlá. Veľká obozretnosť sa teda obratila proti Tomovi a Mary. Takže mali dobytok, farmu bez dostatku označení, nebola možnosť registrovať, nebola možnosť predať. No a potom, keď nastala zima, tak ich nemali ani kde umiestniť. Takže takto vyzerala ich situácia. Toto sa ťahalo Nakoniec príslušné oddelenie, príslušné orgány e, súhlasili, že teda prebehne testovanie toho dobytku, e, DNA testy, tak aby sa mohli registrovať a prideliť sa im e, značky. Bolo potrebné teda mladé priradiť k matkám. No a nakoniec tu bol obrovský tlak vyvíjaný na túto rodinu. Ehm, tie postupy boli často veľmi prísne. Ehm, jeden z úradníkov hovoril, že postriela dobytok ehm, a podobné situácie sa objavovali. Takže naozaj to bola stresujúca situácia. Asociácia irských farmárov, tej sa to tiež nepozdávalo. Odvolali sa, ale neprešlo to tak sa obratili na mňa a ja som povedal, áno, nie je to férový prístup, musí sa to riešiť a ja dúfam, že v Európskom parlamente, vo výbore PETI, eh, k tomu teda aj pristúpime eh, konstruktívne, pozitívne. O čo hlavne ide? Bohužiaľ, často sa stáva, že sa veci kumulujú 3 roky, 2001, 2002. To boli bohužiaľ referenčné roky na kvalifikovanie sa na rôzne programy, Eh, pokiaľ ide o vyplácanie ehm, rôznych eh, premí zo strany, zo strany um, príslušných orgánov. Čiže až jar 2003, až tedy teda uh, došlo k registrácii, čiže on nemal možnosť dovtedy tom uh, svoj dobytok registrovať, nekvalifikoval sa teda na tie podporné programy a každé, každý ďalší rok teda tiež strácal v dôsledku toho peniaze. A tým, že nedostal tieto premie, tieto poplatky, eh, tak eh, prišiel o svoju eh, výhodnú pozíciu, problémy s bankou, úvery, hypotéka a tak ďalej. Čiže Tom a Mary naozaj veľmi trpeli, utrpeli obrovské škody v dôsledku tohto správania príslušného orgánu. Naozaj sa držali litery e, zákona ehm, veľmi prísne a neuplatnil sa zdravý srdiacký rozum. V tom zmysle áno, bolo tu určité úsilie, bohužiaľ došlo k e, chybe, e, nevyužívané značky boli zničené, neboli poskytnuté ďalšie, postupovalo sa bez nich, čiže nešlo o nejaký podvod. E, nešlo o snahu e, nejako sa priživiť na situácii. Bola to nešťastná situácia, ktorá nebola dobre zvládnutá a Tom a Mary teda utrpeli e, veľké škody. Takže mne prípada logické a férové, že by sme mali povedať, áno, mali nárok kvalifikovať sa na tieto platby počas referenčných rokov a preto by mali tieto platby teraz dostať. To je to najdôležitejšie na tom celom a naozaj e, nevidím logiku v tom, že peniaze nestávajú, pretože ten dobytok tam bol, e, neskôr sa e, to zrátalo, registrovalo a tak ďalej. No ale bohužiaľ to boli tie referenčné roky. Keby tie, ten dobytok bol registrovaný v tých, v tých rokoch, tak by boli získali vyššie platby. Tak sa to ťahalo toto je teda to merito problému. Samozrejme, že poskytnem ďalšie informácie, ak niekto bude mať otázky. Tom, dobre som to povedal? Áno, áno, naozaj to e, pravdivo opisuje tú situáciu, ako vznikla, ako prebehla. 26 kusov 85 eh, eh, nakoniec eh, za tie referenčné roky. naozaj tá 300-ročná tradícia v rodine mojej manželky. Ona vedela, že je kvalifikovaná. Áno, bola to len chyba, nebol to nejaký podvod. Čiže uh, toto e, Skrátka e, sa udialo, a myslím, že to nie je fervý prístup k niekomu, kto v pospastve pôsobí dlhodobo a v dobrej viere. Áno, Tom už je trošku taká celebrita v Írsku, štyri teliatka Eh, ktoré boli v jeho farme eh, eh, dochované, získali rôzne, rôzne ocenenia, bol teda v televízii naozaj veľmi prezentný, takže je to, je to taká celebrita už v Írsku. Áno, naozaj blahoželáme. Ja som si istá, že jedného dňa sa dopracujete k mm, spravodlivosti. E, teraz v mene radí pani, pardon, pani, mene komisie pani Buržu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, áno, komisia túto petíciu analyzovala. Komisia potvrdzuje, že situácia, ktorá bola opísaná, platí, teda bola opísaná správne naozaj e, v tom čase bola povinnosť e, identifikovať e, hovedzí dobytok podľa európskej legislatívy tak, aby platby v rámci SPP boli vyplatené. Teda ide o poplatky hovedzí dobytok od kusu a každý, každé zviera teda musí podľa legislatívy náležite identifikované. Eh, aby vznikol nárok na túto platbu. Keďže tie zvieratá neboli eh, identifikované, tak eh, sa nekvalifikovali na platbu a toto samozrejme malo vplyv aj na to, čo sa dialo po reform 2003, kedy pomoc získavaná v referenčnom období bola vnímaná ako základ pre stanovenie ďalších nárokov No a ak e, nedostal niekto tú prémiu v tých rokoch e, referenčných, tak e, mu toto právo nevznikalo ani do budúcna. Takže je to teda zdieľaný manažment, je to členská krajina, ktorá situáciu každého jednotlivca vyhodnocuje a pripravuje podklady, takže je to v kompetencii členského štátu. Konkrétny príklad, uh, Konkrétny prípad e, naozaj spočíva e, z toho, ako sa zvládol konkrétny prípad, nejde nejaký všeobecný problém s uplatňovaním európskeho práva. Mm, komisiu naozaj veľmi mrzí vzniká situácia, ale máme obmedzené možnosti, pokiaľ ide o žiadateľa. My mu, my mu odporúčame, aby sa obrátil na e, národnú justíciu, ak už sa využili všetky administratívne e, cesty. Európsky zbor tam tiež nie je tá cesta, čiže e, bohužiaľ nemôžem k tomu už nič viac dodať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne a teraz dávam priestor kolegom. Nech sa páči, Peter Jár. Áno, ďakujem, pani predsednička. Asi ste si všimli, že neexistuje nič horšie, než keď eh, nie je dobytok registrovaný v Európe. V Európskej únii má to kopu dopadov. Ten dokumentačný systém je dosť reštriktívny je to taký fenomén. Mali sme posledný bon programu, európska legislatíva a členské štáty robia to, čo chcú. E, a toto je presne opačný fenomén, kde sa všetko uplatňuje na 100 priame platby v plnohospodárstve, tam to platí. Ďalší príklad, správa dvora auditorov priamým platbám hovorí o chybovosti nižšie ako 2%, to znie veľmi dobré. Takže naozaj je to takmer limitná chyba, e, takmer žiadne chyby sa nevyskytujú. Ale problém je v tom systéme, lebo kladieme si skôr, ako takéto niečo vôbec môže vzniknúť. Prečo to robia? Prečo to robia tie miestne orgány e, farmárovi? Veď tam fyzicky sa nachádzajú tie uh, kusy. Uh, nie, že by ich nevideli, len im proste chýba uh, ten doklad, to označenie, tá značka. No a podľa mňa je to systémová chyba. Systém je veľmi prísny. Členské štáty, ak miestne orgány urobia nejakú chybu, komisia na to poukáže, potom sa musia peniaze vrátiť, také, ktoré dostal e, neprávom e, polnohospodár. No a predtým majú veľký rešpekt, dokonca obrovský strach e, miestne orgány urobiť e, niečo e, podľa vlastného uváženia, troška sa odkloní, lebo keď sa tam niečo udeje, tak potom musí ten e, polnohospodár vrátiť tie peniaze a krajina to isté. Čiže e, tento systém viedol k tomu, že máme chybovosť nižšiu ako 2%, čo je dobrá správa, tak takmer žiadne chyby. Na druhej strane, ale priamo e, v teréne neexistujú možnosti takéto konkrétne prípady e, nejako rozumne zvládnuť. Veď zdravý rozum hovorí, že to sa musí nejako dať, ale my sa tu točíme v kruhu už celé roky v petičnom výbore. Brusel povie, všetko sa udialo podľa našich predpisov, majú to riešiť lokálne lokálne orgány te povedia, lokál, my to nemôžeme riešiť, nedá sa, čiže celé sa to točí v kruhu, v kruhu je to taký začarovaný kruh. Takže čo by som navrhoval? Poslať komisárovi priame platby, e, naozaj e, sa to deje veľmi prísne. Vy nie ste sám v Európe, jediný farmár, ktorý ktorý e, bol predmet takého tvrdého postupu. E, neurobil nič zlé, e, neurobil nič úmyselne, ale lokálne orgány rozhodli, ako rozhodli. Takže naozaj by sme mali mať nejakú úpravu, ktorá umožní väčšiu flexibilitu, väčší manevrovací priestor. 40 miliard eur priamých platieb ide polnohospodárom, 1,5 sa nevyužíva. Čiže nie je to finančný problém povedať, že nie sú peniaze, to neobstojí. Takže podchádzajúci bod programu, tam sa hovorilo, áno, robíme zákony, nikto sa ich nedrží. A tu mám pocit, že je to až prílišné reštriktívne uplatňovanie existujúcej legislatívy, takže neexistuje žiaden manevrovací priestor eh, pre riešenie takýchto konkrétnych prípadov. No a cesta von je e, len taká, že bude možno jednotlivé prípady riešiť flexibilnejšie. Ako to spraviť z Bruselu kvôli týmto pár eurám. Z bruselského hľadiska to nie je veľa, ale pre toho farmára to môže byť existenčne dôležité. Čiže naozaj e, sa pýtam, prečo neexistuje nejaká taká flexibilnejšia úprava. Áno, mm, niečo sa ne, nepodarilo, niečo neprebehlo ako malo, my chceme pomôcť e, dotknutému, ale nemáme na to žiaden mechanizmus. Áno, pokiaľ ide o chybovosť, môžeme byť naozaj hrdí na ten systém, ale nemôžeme byť hrdí na to, že chyby, ktoré vznikli z neznalosti e, alebo v dôsledku podmienok, že nemáme možnosť to nejako napraviť, nejako doregulovať. A máme úspešnú polsvarskú politiku vo všeobecnosti, ale takéto príklady nám ničia ten, ten úspech, lebo potom si hľadajú, čo robia tam v tom Bruseli. Preto teda apelujem na to, aby sme mali e, takúto e, možnosť flexibility, e, čo by pomohlo nielen tomuto predkladateľovi, ale aj iným farmárom v podobnej situácii. Ďakujem. Mr. Jill? <clears throat> yes, thank you. Uh, Tom, I can... Áno, ďakujem. Tom, ja e, plne chápem vašu situáciu, nie ste v tom sám. Je to záležitosť, ktorá určite Wales, keď eh, eh, EID vyšla, spôsobovala farmárom vrázky na čele, pretože priemerný vek eh, polnospodárov vtedy bol cez 70 rokov a okrem toho, že títo ľudia museli byť manažermi svojich podnikov, museli riešiť chemickú legislatívu, tak teraz ešte Navyše museli riešiť otázku značkovania e, ovec, hovedze alebo hovedzieho dobytka lošipaných a riešiť e, otázku toho, keď sa tieto značky strácali, začali používať počítače, zkrátka. E, ja mám pocit, že táto legislatíva sa uponáhlala a nemyslela na veľkú väčšinu reálnych farmárov, ktorí sú malými farmármi alebo samostatne hospodáriacimi rolníkmi a jednoducho dôsledky tejto legislatívy mali na nich veľmi negatívny dopad. Na toto pravdepodobne nikto nemyslel, teda ministerstva polnohospodárska, či, už, či už v Írsku alebo v inom členskom štáte nedostali žiadnu flexibilitu a, a toto je problém, pretože tu chýba zdravý rozum a um, jednoducho tu nebola žiadna flexibilita. Ľudia sa báli vykonať rozhodnutie, pretože by tým mohlo, by, mohlo byť ohrozené ich miesto. A to vysvetľujú tie pokuty vo výške 20 miliónov eur. Takže neviem, či máme hovoriť s niekým z výboru Agri, aby sme zabezpečili, že sa toto znova nestane. No a my musíme byť trocha veľkorysí, Eh, ako vlády a mali by sme eh, Tomovi a ľuďom, ako je on, eh, ukázať nejakú pomocnú ruku a povedať, pozrite sa, my sme možno tí veľkí, ale mali by sme sa postaviť na stranu tých malých a povedať, áno, dostanete odmenu za svoju tvrdú prácu, dostanete čo si zaslúžite. Ja som hovoril s mnohými takýmito malými farmármi, rolníkmi a je to pre nich nočná mora, pretože keď tá vaša farma je na pokraji bankrotu, a keď máte pocit, že robíte viac, než e, dostávate e, z toho jobu naspäť a niekto príde a hrozí, že vám vystrela tie vaše zvieratá, na ktorých vy ste závislí a ktoré sú pre vás každodenným chlebom, tak to je jednoducho nechutné a preto by sme mali stáť pri malých ľuďoch, teraz to nemyslím ako urážku, e, nie ste mali ani vzrastom, ani významom a ja viem, že ja som videl na vás, že ste farmár a to samozrejme nie je nejakým spôsobom znevažujúce, je to priam kompliment, ale e, v tomto prípade si myslím, že to právo je ten somár vo veci, ak môžem použiť farmárskú terminológiu. Najčastejšie používané slovo politikov je spravodlivosť, nie je to spravodlivé a tak ďalej. A ja si myslím, že ak chceme, aby sa k vám systém zachoval spravodlivo, tak je treba, aby e, sa hovorilo s ľuďmi na ministerstvu poľnohospodárstva v Írsku, nájsť človeka, ktorý s tým niečo môže urobiť, urobiť a e, ja dúfam, že sa nám, že by sme mali aspoň v niečom dosiahnuť úspech, toto by mala byť tá vec. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je čas, aby sme uzavreli tento bod 21. Eh, ja myslím, že sme strávili na ňom dosť času. Neviem, či chcete ešte niečo povedať. Áno, eh, ministerstvo od začiatku mája 2001 eh, ministerstvo vedelo, že je tam takýto dobytok neregistrovaný a v Anglicku eh, eh, tieto nedostatky boli rozšírené a v Írsku takisto tiež. A teda problém neozna- neoznačkovaného dobytka, o tom sa vedelo a eh, každý vedel, že tento problém má možnosť, alebo teda je, má potenciál zlikvidovať kompletne odvetvie v Írsku. A jedna vec, a to, presne to sa aj vlastne deje, a jedna ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť, v, je, išiel interný prípis v rámci ministerstva, ktorý ministerstvo pra, priznáva, že pochybilo a, a tie slova, alebo teda tá, tá formulácia bola presne asi v tom zmysle, že čo ja teraz som sa na to úplne zabudol, ale v prípade, že mali, mali sme túto vec riešiť už skôr, ale s obáv, že e, vyvoláme väčšie škody, tak e, a že sa bude musieť platiť za DNA testy. Teda bolo, bolo to určité prizva, priznanie toho, že e, ministerstvo jednoducho neurobilo niečo, čo malo, ale to je, to je druhý príbeh. Ak viete niečo pre mňa urobiť a som veľmi rád, že ste to tak formulovali, John, e, ďakujem vám za vašu pomoc, tak budem veľmi vďačný. Ďakujem, pán Claire. Ja vás môžem ubezpečiť, že určite chceme urobiť maximum, aby sme vám pomohli, pretože je to nepochybne veľmi komplikovaná situácia. Ja si veľmi dobre pamätám na eh, Íra, ktorý prišiel eh, do výboru bez eh, akékoľvek nádeje. Poslal mi potom list, ktorý povedal, myslel som, že idem do týchto obrovských budov v Bruseli. Stretol som sa tam však s takou vrelosťou a chápaním. A to bol človek, ktorý konkrétne fungoval v oblasti lesníctva na írskom vidieku. Jemu sa podarilo zmeniť transpozíciu smerníc v jeho krajine a pritom bol bežným občanom. Takže výbor pre petície v Írsku e, už e, dosiahol niečo pre ľudí a preto ja ako predsednička tohto výboru som na našu prácu veľmi hrdá, za to chcem len povedať. My sme už eh, urobili pomerne veľa a budeme v tom naďalej pokračovať. Ale teraz by som tento bod chcela uzavrieť takto. Peter, neviem, či chcete povedať niečo? Chcel by som ešte doplniť kolegu, že sa mu to už venoval výbor Agri a my sme tu v tomto zomknutí, takisto aj sme o to hovorili vo výbore pre kontrolu rozpočtu. E, bol tu teda, bol tu teda bol tu, jedna vec je teda rozhodnutie súdu a druhá vec je, že boli tu určité e, dotácie, avšak človek sa teda ocitne e, v problémoch, teda ten polnohospodár, neviem. To je, Takže chcel by som povedať, že mali by sme to poslať aj výboru pre kontrolu rozpočtu, pretože tie, tie predpisy sú dosť reštriktívne a príliš prísne aj pre farmárov. A je tam tak málo vlastne manevrovacieho ako priestoru a tak sa vlastne potom veľmi veľa vecí urobilo zle alebo nesprávne. No a keď my robíme politiku pre občanov, mali by sme robiť politiku aj pre polnohospodárov. Jedno, my nemáme sa dívať na polnohospodárov len ako príjemcov platieb, ale treba sa dívať aj na to, že čo robia pre spoločnosť. E, myslím si, že možno, že sú tu niektoré, niektoré konkrétne prípady, ktoré sú v problémoch musíme urobiť hoci čo, čo v tejto veci môžeme. Ja by som len chcela pripomenúť, že v zmysle súčasných pravidel, e, v zmysle princípu spoločnej zodpovednosti politika e, v oblasti polnospodárstva a rozpočet, e, všetky tieto záležitosti spadajú do pôsobnosti členských štátov. Takže je na členskom štáte, aby posúdil skutkové, skutkovú podstatu stav situáciu farmárov, aby zvážil, aká legislatíva momentálne platí. A to sa týka aj e, systémov odmeňovania. Čiže ak ide o príklad zlej administratívy v Írsku, tak za to nevinte Európu. <laughs> E, vinte členský štát a hovorte o tom hlasno. Ja vám v tom môžem pomôcť e, po zaslaním ďalšieho listu. Toto urobiť môžeme. Aj členský štát môže pochybiť. Výbor Agri skúmal podobné petície, avšak nie túto. Ja si myslím, že by sme túto petíciu mali zaslať na výbor Agri, aby e, ju prerokoval. To je ďalšia vec, ktorú môžeme urobiť, ak súhlasíte. E, no a padla otázka, ktorú už tlmočníci, nepočuli, ale ja viem, že výbor Agri, pretože fungujeme tam, je trocha menej ochotní, povedzme to tak, eh, eh, ak sa do týchto vecí má zapájať trocha neskôr. Ja si myslím, že Agri by túto vec každopádne mal dostať. Znova pripomienka bez mikrofónu. Každopádne my by sme tento list chceli zaslať eh, okresnému veterinárnemu úradu ktorý spadá pod ministerstvo polnohospodárstva v Írsku. Áno, hovorí pán Kerry, to, čo navrhujete, veľmi praktické, veľmi zmysluplné. Ja som vzal na vedomé to, čo povedala komisia. Samozrejme, každý môže urobiť len toľko, koľko mu umožňujú pravidlá. Však chcem jednu vec povedať jasne. Um, neviem, či um, chceme na základe tohto prípadu v Írsku um, prejaviť istú sympatiu a podporu týmto farmárom. Ak by sme vedeli, tak by to pomohlo ak sa ak, ak írske ministerstvo venie, tak by sme to mohli e, posunúť na výbor Agri. Ja si myslím, že by sme to mali robiť zároveň. Pre výbor Agri toto určite bude zaujímavá záležitosť bez hľadu na to, eh, aký, akú odpoveď írske orgány zašlo. pretože takýchto prípadov v Európe môžu byť desiatky, takže výbor Agri by mal vedieť, že toto je záležitosť, eh, ktorú sa oplatí skúmať. Dobre, každopádne ďakujem. Želám vám bezpečnú cestu naspäť do Írska a ak môžete, tak si ešte pred odchodom užite Brusel pokiaľ to ide. Dobre, teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu. Je to záležitosť e, číslo 22, petície 298 a 370. Predkladateľkou petície je pardon, predkladateľom petície je pán Jánoš Mery, neviem, kde ste, ale ah, vítam vás na výbora, dávam vám slovo na 5 minút. Dámy a páni, želám vám príjemné popoludne. Vážená pani predsednička, témou, o ktorej chcem dnes hovoriť, ehm, sa zaoberajú médiá už nejakú dobu. Ja som etnický maďar žijúci na Slovensku a túto tému zažívam, tak povedať, na vlastnej koži. Ehm, Chodie vám do Južného Tyrolska za priateľmi, občas na návštevia čokolády, ktoré kupujem na Slovensku alebo v Maďarsku, tak občas beriem so sebou a v jednom prípade mi môj priateľ dal čokoládu alebo produkt rovnakej značky a potom sme e, sa smiali na tom, že ja som priniesol ten istý produkt so mňou z, zo Strednej Európy. A keď sme ochutnali oba tie produkty, tak sme zistili, že ten istý produkt rovnaké značky chudil úplne inak. A e, ten rozdiel bol ten, že ten, čo som kúpil v, na Slovensku, tak bol akoby bez chuti. A keď som sa vrátil domov, tak som hovoril o tomto svojim priateľom a tí mi povedali, že majú rovnaký pocit, takže som po takomto po takéto motivácii spísal túto petíciu, aby som upozornil na tento problém a je to je, je teda poprvýkrát pokiaľ ja viem, čo Európsky parlament e, sa týmto problémom zaoberá. A je dobré, že, pardon, nie je to prvýkrát, a je, je fajn, že e, aj e, konferencia predsedov sa toto vecou zaoberá. Ja si myslím, že je treba vynúcovať plnenie pravidel. A takisto treba povedať, že nejde len o kvalitu potravín, A problém s dvojitou úrovňou kvality sa objavuje v oblasti napríklad kozmetických prípravkov, e, pracích práškov a iných e, každodenných e, tovarov. A toto je naozaj veľmi zaražajúce a šokujúce. my tu hovoríme o tom, že nadnárodná spoločnosť predáva rovnaký produkt v dvoch krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie ten produkt sa však vyrába z e, iných e, látok, z iných e, ingrediencií a ide, ide pritom o úmyselný úmyselné konanie výrobcu, o úmyselne odlišnú politiku. Pritom ide o veľmi ziskové veľké firmy, ktoré úmyselne prijali toto rozhodnutie podviesť e, obyvateľov členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie neskôr, takže produkujú e, výrobky nižšej kvality a tieto nadnárodné spoločnosti by nemali e, mať možnosť správať sa k niektorým obyvateľom Európskej únie ako k obyvateľom akejsi druhej kategórie. Či už ide o občanov Maďarska, Slovenska alebo iných členských štátov, ktoré pristúpili do Európskej únie e, po roku 2004. Každopádne výbor pre petície v Európskom parlamente sa toto vecou zaoberá a to ukazuje na jeho závažnosť. Európska komisia vyhradila milión, európskych, e, milión eur na Skúmanie tohto problému avšak e, toto nestačí, pretože je tu otázka, kto dohľada nad e, vynakladaním týchto prostriedkov, kto overí celý, celú metódu a kto následne bude kontrolovať výsledky. Takže ja by som chcel požiadať, aby ste ponechali túto petíciu otvorenú a sledovali vývoj v tejto otázke, aby sme sa zaoberali aj výsledkami. Ja vám chcem poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť um, prehovoriť dnes pred týmto výborom o tomto probléme, ktorý sa týka nás, teda Maďarov, Slovákov, ale aj ehm, vlastne prakticky všetkých členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie po roku 2014 hovorí Ja vám želám príjemný deň a veľa úspechov vašej práci. Ďakujem vám, ďakujem za to, že ste túto záležitosť ehm, vzali za svoju, že ste investovali svoj čas a energiu na to, že ste sem prišli. Ešte raz chcem upozorniť na to, že e, len 9. januára tohto roku 2018 bola predložená nová petícia k tejto istej téme. A to ombudsmanom Bulharska, ombudsmankou Bulharska pani Manolovou. A aj táto petícia bola prehlásená za prípustnú, takže je tu reálna vec. Máme tu už dve petície k tejto istej veci. Tá druhá petícia je naozaj veľmi čerstvá, takže je zrejme, že občania Európy eh, vkladajú veľkú dôveru do rúk inštitúcie Európskej únie a my sa snažíme túto dôveru nesklamať. Ja by som chcela teraz eh, odovzdať slovo zástupcom komisie. Je tu Maripol Benasi, myslím. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem aj za túto petíciu a za osobné zážitky a skúsenosti, ktoré ste predniesli pred týmto výborom. Ako iste viete, v eh, príhovore o stave únie za rok 2017 v uplynulom septembri predseda Juncker vyhlásil, že nemôžeme akceptovať, aby ľudia v niektorých častiach Európy eh, kupovali nižšie, teda potraviny nižšej kvality napriek tomu, že obal zostáva rovnaký než eh, pri produktoch, ktoré sa predávajú inde v Európe. A je teda z tohto, aj z tohto zrejme, že komisia túto záležitosť berie vážne a eh, rozhodla sa preto vypracovať akčný plán. V septembri teda sa tento akčný plán e, dostal aj do pozornosti verejnosti, avšak e, už nejaký čas e, sa na tom pracuje. Nie je to téma úplne nová, pretože tá téma, ktorú nazývame dvojitá alebo dvojaká kvalita produktov, je vec, ktorú, o ktorej komisia vie už nejakú dobu. Verejná rozpráva prebehla v marci minulého roku. Takže ten, ten náš akčný plán z čoho pozostáva? Pozostáva z niekoľkých um, z niekoľkých častí. Je to teda jedna časť ktorá spada do pôsobností komisárok Jourovej a Bienkovskej osobitne. Ide, ide v prvom rade o to, aby sme rokovali s odvetvím, s výrobcami potravín o takýchto diferenciačných politikách. A chceli by sme, aby títo výrobcovia transparentnejšie informovali o týchto diferenciačných politikách a aby vysvetľovali verejne dôvody e, tohto, e, te, tejto diferenciácie. Tieto dôvody môžu siahať od nevyhnutného prispôsobovania sa lokálnym podmienkam, napríklad e, chutiam obyvateľov, ale aj dostupnosti istých materiálov, istých surovín. Takže e, popri tomto všetkom myslím, nemožno povedať, že by neexistovali dôvody na diferenciáciu. Aj e, spotrebitelia by totiž mali mať možnosť pochopiť a urobiť potom informované rozhodnutie na základe toho, čo sa dozvedia pretože ehm, to je kľúčové, aby vedeli, že si kupujú niečo iné, než to, čo pod, ist, pod istou značkou je k dispozícii v inej krajine alebo na inom kontinente. No a v tomto prípade e, bola vydaná komisiou e, konkrétne, boli vydané konkrétne usmernenia k uplatňovaniu legislatívy e, na ochranu spotrebiteľov, v ktorých sa hovorí, ako posudzovať jednotlivé prípady ehm, a zisťovať napríklad, či E, informácie poskytované spotrebiteľom sú dostatočné. No a záverom musím povedať, že podporujeme veľmi širokú snahu zameranú na testovanie produktov a tu prvým krokom je vytvorenie spoločnej metodiky a my, teda komisia, investuje milión eur do takéhoto testovania, pričom e, gestorom je spoločné výskumné centrum, ktoré vyvíja metodiku a spolupracuje s rôznymi zainteresovanými stranami, tak združeniami výrobcov, združeniami spotrebiteľov, ako aj vnútroštátnymi laboratóriami. A my očakávame, že prvá metodika bude k dispozícii v apríli a potom sa vykonajú celoeurópske testy aj v spolupráci s týmito spomenutými zainteresovanými stranami. Okrem toho sú peniaze vyčlenené v rámci pilotného projektu Európskym parlamentom a tiež peniaze, e, ktoré navrhuje komisia a z ktorých by sa spolufinancovalo ďalšie testovanie členskými štátmi. Takže toto sú tie rôzne e, cestičky, ktorými v tejto veci realizujeme kroky. Ako som, pom, ako som povedal, ten akčný plán existuje a je pomerne intenzívny. V nasledujúcom mesiaci by sme mali viac informácií, robustnejších informácií um, o tom, aký je rozsah tohto problému v potravinárstve. To je teda prvý krok. A my e, skúmame to, aby sme takéto testovanie, takéto prieskumy rozšírili na iné produkty, možno už začiatkom budúceho roka. Každopádne komisia jednoznačne um, túto tému plánuje riešiť a dúfam, že čoskoro uvidíme aj výsledky a um, dúfame, že čo najskôr budú k dispozícii aj verejnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ehm, otváram diskusiu. Peter Jar. No, ja vieme, že tento problém už nie je koncom nový. Už e, vlastne sa spustili aj diskusie na úrovni komisí, aj vlastne aj na báze poslancov jednotlivých ehm, štátov že pre nás je teda dobrá správa, to nie je aspoň jedna dobrá správa je, že teda produkty nie sú zdraviu škodlivé. No a potom je tu otázka tých receptúr a keď sa človek detálnejšie pozrie nejakými malými písmenkami, tam človek, mož, keby človek mal niekoľko týždňov času si to prečítať, tak môže, že sa dajú tie informácie nájsť. To vlastne boli výhovorka e, samotného priemyslu, ktorý to takto povedali, že čo chcete, veď máme slobodu receptúru, nie je to zdravé škodlivé, a tak sme to takto urobili No dobre, môže, že tam sú nejaké určité osobitosti, tam tí majú radšej šladšie, tam tí menej. No, takže no, napríklad u nás v Sasku je tiež e, inak, ale to všetko je hlúposť, lebo keď ja som jeden spotrebiteľa, keď si kupujem nejakú značku, to už je jedno, či ide o kávu alebo kolo alebo čokoľvek, mám za to, že kdekoľvek si tú kávu kúpim, má rovnakú kvalitu. Hej, ale to nepotrebujem. Na, na čo vlastne je potom značka? Lebo dá sa kúpiť aj Coca-Cola, dá sa kúpiť aj regionálna kola. Keď si kúpujem regionálnu, viem, že si nekupujem Coca-Colu. A myslím si, že v podstate naozaj, e, čo tejto firmy urobili, to sa snažili všakým spôsobom zakryť. A takto sa to jednoducho nedá. Nuž. A keď chcete, tak e, ja dá sa byť e, aj agresívne postupovať, pretože je to Coca-Cola s cukrom, či bez cukru, či ako či keď chcete. Naozaj tá receptia sa, rec, sa napísať teda receptúra veľkými písmenami, len v tomto prípade sa to neurobí. Takže ja si myslím, že je to, je to jasné klamanie E, pretože je dobré, že teraz sa koho komisia e, dotkla, respektíve, že zasahuje a že je treba jednoducho mať všade rovnaké štandardy. A teraz, e, keď neviem, mám, mi niekto povie, že sú, je to orešková čokoláda, ktorá je iná na severe a juhu, no, tak nech to jednoducho tam napíšu, že to je tak. No ale trh je trh a je treba dodržiavať tieto normy. Ďakujem vám za túto petíciu, dokonca aj predseda komisie sa k tejto otázke vyjadrili, keď, lebo to, že najprv ich odpoveď bola taká, teda odpoveď komisie bola taká, nie až taká celkom nejaká, e, ozajstná. No a teraz už je dobre, že tú debatu máme a že sme ju spustili a jednoducho musia firmy o tom uvažovať e, pretože nie je možné, aby keď nejaká čokoláda tu je, tak mala by všade v Európe chutiť rovnako a keď nechutí, tak nech napíšu, že tu je taká kola s takým cukrom alebo onakým cukrom alebo s tým a s tým. Čiže pre mňa je to jednoducho bolo klamanie spotrebiteľa. Miss Jill. Pán Jill. Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto nie je žiadna novinka. V Británii máme čokoládu Cadbury's, ktorá je celkom dobrá, ak neviem, či by Nemci ju považovali za čokoládu, ale my ju máme radi. A keď pôjdete do Británie, tak som, e, e, pardon, do Ameriky, tak som si dal tamojšiu Cadbury's a tá je nechutná, pre nás je absolútne nepožívateľná a e, pre Američanov <laughs> to zrejme nie je problém, ale tento rozdiel tam je. No a my, my tu máme kontinent, na ktorom žije 500 miliónov ľudí momentálne, alebo teda útvar štátov. A e, títo ľudia nemajú radi vždy to isté. To, čo mne sa zdá príliš sladké, iným ľuďom prípada normálne. Takže je to do istej miery aj takou, s takým si chuťovými návykmi. Takže otázka je, či chceme úplnú homogenizáciu, či chceme, aby všetko v celej Európskej únii bolo rovnaké. V takom prípade e, bude treba túto vec legislatívne upraviť a E, povedať áno, ak predávate nejakú značku, musí byť rovnaká všade, všade v Európe, ale potom vlastne narúšame fungovanie slobodného trhu. Ak slobodný trh by povedal, že to, čo ste tam vyspomínali, tú čokoládu alebo keksy, že to, chuť, že to bez chutí, no tak to nekupujte. Hej? Treba prinútiť firmy, aby zmenili uh, e, suroviny, alebo teraz zmenili recept, pokiaľ to ľudia nebudú, nebudú kúpať, tak sa to bude v v Amerike sa stalo to, že Cadbury's prevzala americká firma, ktorá E, e, dajme tomu pre Európu, presunula výrobu do Polska, Briti e, Cadbury prestali kupovať a Američania museli okamžite zmeniť receptúru na iné suroviny. Takže neviem, pre mňa tá otázka je v tom, že chceme úplne homogenizovať situáciu a zastaviť fungovať jednotného kruhu. Ja si myslím, že toto nebude fungovať, nebude fungovať, pretože sme iní, každý sme iný. Jednoducho čokoláda, ktorú máte radi vy, je pravdepodobne trocha iná než čokoláda, na ktorú som zvyknutý a mám rada ja. respect, think... Tak pri maximálnom rešpekte voči vám. Ja môžem, mami, môž, ja rešpektujem, môžem s vami keď s kadečím nesúhlasiť, ale pokiaľ ide o čokoládu, hovorí predsedajúca, Poslanec hovorí, áno, my Británii sme spokojní s eh, čokoládou Cadbury, ale vy, vám by možno, že vám koncom nechutila predsedajúca. No už aj švedská čokoláda nie je až taká bohviaká. Určite nie je to francúzska ani belgická čokoláda, ale švedom chutí. No všetci sme iní, tak preto by sme to chceli meniť presne. Ja chápem vašu pointu, Môžem vám máme povedať, že aj firmy môžu legálne e, diferencovať produkty, aby ich upravovali podľa miestnych chutí alebo po okolností, ale musia to vysvetliť na balení. A kvalita musí byť e, rovnaká. Nemôžu jednoducho si len zobrať e, tú dobrú, dobré z toho a nechať tam niečo zlé. Jednoducho, ako v krajine, ako je Británia, oni majú radšej čokoládu, ktorá je, je mekšia, tak povedia. Dobre, keď vyššie, vyššia kvalita je francúzska, ale musíme vysvetliť, že sme to upravili preto, lebo tu je požiadavka britskej chute iná. A myslím si, že to je úplne v poriadku podľa zákona, ale nie je možné e, ne, nejakým spôsobom spochybňovať kvalitu. To je, o, o tom je, o, o, to je téma či otázka. Ja som chcel len povedať, že jednoducho nechceme, aby zavádzali spotrebiteľa, a pretože to, a tam potom záleží na, na tej etikete. Peter, ja som chcel len ešte že pozrieť sa, že čo všetko sa udeje aj v prípade firiem, firiem v prípade bio je tu no, što majú 50 e, rôznych, druhy, rôznych druhoch, druhov e, bioproduktov, z rôznych produktov a, a nikdy ich nenapadlo, aby mali jednotlivé a v prípade piva Čiže máme tu, extré, máme tu množstvo druhov pív a prečo nikoho nenapadlo, aby nejakým spôsobom zjednocovali chuťa a podobne. A máme tu určite rôzne regionálne rozdiely, ale potom to musí byť ofenzívne napísané. A to je preto sa tie štáty nahnevali, či, či to je malými písmenkami, alebo musím hľadať tú informáciu niekde na, na internete a podobne. Čiže presne pivo je opačný prípad, pretože to určite určite nikdy by niekto nechcel, aby to bolo jednotné. Práve naopak, tam musí byť iná stratégia, kde v každom regióne má to pivo inú chuť. No keď e, teda sú tu niektoré firmy, ktoré si to zjednodušujú, že jednoducho niektoré firmy majú teda tzv. známe meno a jednoducho tam potom trochu tam, tam klamú, pretože vedia, že meno je známe, ale to musia transparentne, tak na niečo ušetria, ale to jednoducho musia transparentne napísať No a keď sú tu nejaké, potom už nejaké rozdiely, tak to tam treba uviesť. A tu som teda e, podkladateľi petície vďačný, e, tak musí byť napísané, že či je to Coca-Cola, bude napísané, že či je to v maďarskom štýle alebo v norskom štýle, je mi to jedno, len nech to tam je uvedené lebo už vtedy, keď to celkom netransparentne označím, tak existuje určité podozrenie, už vzniká podozrenie, že to je nejaká horsia kvalita alebo niečo, niečo je s tým nie v poriadku. A pričom v prípade piva ideme ofenzívne, že my sme iní a tam sa jasne uvádza aj receptúra. Neviem, no viete, koľko druhov piva je v Česku alebo na Slovensku? No, a prípadne Coca-Coly a čokolády máme robiť presný opak, čo som celkom dobre nepochopil. Takže, ale ja považujem za dobre, že komisia dvíha prst a e, upozorňuje, že takto sa jednoducho nepostupuje. Budeme situáciu sledovať ďalej. E, predsednička, ďakujem pán Čaky. Ja sa len pripojím k pozícii Petra Jára Myslím si, že Európska komisia jasne vyjadrila, že je tu problém a musíme konať. A jednu vetu kolegovi. Potrebujeme jasné pravidla hry, jasnú férovú, spravodlivú situáciu, takže treba tu ponechať otvorené túto petíciu, pokračovať v našom dialogu s Európskou komisiou, pretože chceme jasnú férovú situáciu predsedajúca. Ďakujem pekne. Pán Méry, chcete ešte reagovať na to, čo tu odznelo? <clears throat> Igen, magyarul fogok beszélni. Budem hovoriť po maďarsky. Ďakujem pekne. Nemali by sme tiež veci e, e, zamiešať, ale nechcel by som hovoriť nejaké mená značiek, ale keď si v nejakej krajine Európy kúpim nejakú čokoládu pod nejakým menom či značkou, potom by mala obsahovať e, rovnaké zložky všade. Ale nechceme, aby boli produkty homogenizované po celej Európe vonkoncom, nie. Ale keď je nejaká značka, tak človek, každý, každý vie, že táto chuti takto a má takýto, takúto konkrétnu chuť. Väčšina z nás v e, východnej Európe sa zoznamila s chuťou západných výrobkov, keď e, sme prišli do západnej Európy a jednoducho sme ochutnali veci a keď sme prišli domov, a tie isté značky začali predávať svoje produkty v Maďarsku, sme si uvedomili, že to už nie je tá istá chuť. Takže ja by som chcel požiadať komisiu, aby mu to venovala pozornosť, aby túto petíciu ponechala otvorenú a aby sme my tu neboli nejakí sekundárni občania EÚ, len pretože žijeme vo východnej časti Európy. Predsednička, práve naopak, ďaká Európe, my vás môžeme uistiť, že kvalita sa bude dodržiavať. Nuž, takže čo môžeme urobiť, je ponechať petíciu otvorenú a počkať na výskumné spoločné centrum z komisie, ktorí vykonávajú testy a budú mať výsledky asi v apríli alebo na jar tohto roku a budeme sa snažiť získať údaje a tú evidenciu, ktorú potrebujeme k týmto témam, ktoré boli predložené pe- predkladateľom petície. Zrejme by bolo dobré poslať aj slovanským a maďarským orgánom cez ich e, stále zastúpenia a opäť požiadať ich e, alebo oznámiť im teda, aké sú tieto obavy a opýtať sa, ako by na to tiež aj oni reagovali. A tiež si myslím, že by sme tieto petície mali ponechať spolu, pretože, ako som spomenula, ešte príde aj tretia ktorá bola podaná len v januári tohto roku, len pred pár dňami, takže mali by sme ich ponechať paralelne a pristupovať k ním rovno merne. Čiže bolo by to pre vás v poriadku, dobre, tak to budeme, e, budeme takto postupovať a pozdravte e, Slovensko, užite si ešte predtým, než odídete e, belgickú čokoládu. Let's move to the next item, which is petition 15. Ďalšia petícia je petícia 15, harmonizácia podstoisťovacích podmienok pri kompenzácii škôd. To je petičník, ktorá predkladateľ petície je, je teda pani je s nami, pani Nognoca, ktorá zastupuje um, predkladateľa petície. Dávam vám slovo na 5 minút. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za to, že všetci ste prišli si vypočuť našu petíciu. Spravodlím sa za svoj hlas. Ja som Elicina sestra. Ona bola talianskou študentkou, ktorá ťaž, takmer e, takmer skončila už medicínu, kde prišla o život v Španielsku, keď bola v Barcelone na Erasmus 20. E, marca. Tento, táto tragická udalosť e, Teraz 13 mladých žien prišlo o život pri tejto tragickej udalosti a chcela by som pripomenúť túto tragickú udalosť, ktorá stála život 13 mladých e, Európanie ktoré sa boli nadšené z programu Erasmus, ktorý užívajú tisícky študentov v Európe. A chcela by som doplniť vašim informáciám, že táto tragédia ešte stále dnes vidí spravodlivosť. Dva roky neskôr španielské súdy ešte neukončili vyšetrovanie, nikto nie je za to zodpovedný. Španielskí e, sudcovia už e, odmietli prípad dvakrát na báze, že nebol žiadny jednotlivec zodpovedný, aj keď jasne bolo, že zodpovedným bol teda vodič a dva roky neskôr boli tu ďalšie odvolania krajiny e, z strany rodičov, ale nedošlo k žiadnej spravodlivosti. Um, tiež už sú rodičia e, týchto obetí, ktorí vytvorili sieť a sú to rodičia týchto mladých žien, ktoré prišli o život v Katalánsku. De- a tiež e, e, ide o dodržiavanie e, smernice, ktorá zabezpečuje náhradu škôd v rámci Európskej únie a súčasné európske práva v tejto otázke. Je tu aj RIM 2, aj posledné rozhodnutie Európskeho súdu C20 2015, avšak to všetko nestačilo pre nás, aby sme dosiahli spravodlivosť pre tých, ktorí zahynuli eh, v, na, v dopravnej nehode. Keď sa človek pozrie na európske e, zákony, tak je ten absurdný záver, že rodiny e, tých, týchto obetí majú právo na kompenzáciu podľa toho, aké majú španielské eh, náhradné alebo tabulky na prenáhrady škôd, ktoré obsahujú iné kvóty, ako napríklad v talianské tabulky. Čiže keď by španielské dievča zomrelo v Taliansku, ich rodina by dobržala 3 až 4 krát väčšiu kompenzáciu, než, ke, než keď sa e, také to, než takéto udalosť udeje v Španielsku, alebo aj sú tu iné krajiny. Aj právne náklady napríklad v Španielsku sú znášané e, v znašané tým stiažovateľom. to znamená, že sú v príbuznými obeti. Čiže to je jasné, že tento systém je vonkoncom nespravodlivý a v tomto prípade sa e, týka talianských občanov, určite e, by mal mať život európskeho občana mať rovnakú hodnotu po celej Európe a preto by tu mal byť základný princíp, že je treba harmonizovať e, poisťovacie záruky medzi členskými štátmi, osobitne v prípade obetí nehôd, ku ktorým dojde v zahraničí a kompenzácia by mala byť len nie podľa predpisov e, v krajine, kde sa k tomu došlo, ale v krajine obete. A je to aj tak, ľudia v Európe prechádzajú hranice každý deň kvôli práci, štúdiu, dovolenkám. A chcela by som uviezť, že ja tu nevolám pre... Nie som tu kvôli našim materiálnym záujmom. Nič nemôže e, nahradiť stratu dievčat mladých žien, ale chcela by som e, podporiť aj tu, to združenie študentov e- báze Erasmu, pretože um, tieto devčatá prišli o život, boli talianky, e, rakúšanky, nemky a jednoducho je potrebné zabezpečiť lepšiu um, bezpečnosť v cestnej premávky a je, tiež je treba zabezpečiť lepšiu legislatívu po poisťovacích otázkach a v náhrade škôd EÚ. Preto som sa obratila, chcem poďakovať aj e, poslankyňam Silvii Kosta, a ďalšie poslankyni, ktorí vlastne pracujú na tejto otázke. Erasmus bolo vytvorený na to, aby sa týmto podporovali budúci Európania a vlastne teraz je, nie je možné, keď e, sa nedostanú e, vlastne ľudia, ktorí cestujú v rámci Erasmu po Európe, prakticky nie sú nejakým spôsobom chránení e, a dojde k takému nešťastiu, ako došlo v našom prípade a zase potom pozostávajú po nich pozostali, ktorí budú trpieť do konca života z takéto straty. Čiže jednoducho takýto program Erasmus musí mať e, správnu alebo príslušnú poisťovaciu politiku nielen počas ich štúdia, ale aj počas obdobia, keď sú na pôde iného členského štátu, pretože pravidla, ktoré sú teraz v platnosti, nie sú veľmi jasné a sú tam stále určité um, biele miesta a nie je dobré, sa, je tam zadefinovaná zodpovednosť e, z univerzity, ktorá prijíma týchto prichádzajúcich študentov, a čo sa deje počas ich e, sociálnych alebo spoločenských e, aktivít, počas ich pobytu v inej krajine. Takže bolo by dobre, keby sa tu prijali určité štandardné záruky, aby sa, záru, ktoré by boli platné pre všetkých účastníkov z programu Erasmus. A myslím si, že Erasmus program by mal mať nejakú eh, mimovládnu organizáciu, ktorá by tiež možno sledovala, akým spôsobom sa využívajú prostriedky Európskej komisie v rámci Erasmu a tiež eh, by bolo dobre, keby tam boli naozaj dobré, dobrá, po, dobré poistenie, pretože niektoré z týchto agentúr sa správajú v podstate ako nejaké cestovné agentúry, cestovné kancelárie a v tomto prípade e, napríklad aj španielské železnice odmietli akúkoľvek zodpovednosť, aj tá cestovná kancelária akúkoľvek zodpovednosť za toto nešťastie. A tam ESN, medzinárodná sieť Brusely, oznámila, že miestne organizácie sú od nich nezávislé Takže už eh, ja viem, že mi čas vypršal, chcela by som sa len uistiť, že všetky opatrenia, či už sú legislatívne, alebo legálne, alebo technické, administratívne, boli tu prijaté tak, aby mohli mladí európsky občania cestovať po EÚ, ako keby to bolo po ich tom predsedajúca. Ďakujem pekne, že ste teda našli odvahu, prišli sem k nám a um, poinformovali nás o tejto situácii. Chcela by som vám skutočne vyjadriť e, našu hlbokú sústrasť za, e, za stratu vašej milovanej sestry. Naozaj veľká odvaha, že ste prišli medzi nás a sa sme podelili o váš príbeh. Teraz by som chcela požiadať komisiu, aby sa ujala slova v kontexte toho, čo práve odznelo. Mám tu pána Lisiho. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj aj mne je veľmi e, ľúto vypočiť si túto takúto pohnutú príbeh. A naozaj teraz e, sa mi ťažko prechádza na vysvetľovanie, čo sa deje v legislatíve v tejto otázke, takže ja môžem aspoň stručne vysvetliť, e, čo tá smernica o poistení obsahuje a čo neobsahuje mož, nebudem asi hovoriť o Rím 2, ale tá smernica o smer, po poistení e, c, e, na ciest v podstate zavádza taký akoby systém zelených kariet, to je medzinárodný systém poistenia, ktorý umožňuje európskym občanom cestovať cez hranicu bez toho, aby museli platiť e, nejakú poistku záruku cez hraničnú a tento systém zelenej karty zabezpečuje aj záruku, že keď dojde k nejakej nehode v inom členskom štáte cudzím vodičom. To je jedna časť eh, systému. A systém už bol dosť eh, vylepšený, eh, pretože poskytuje napríklad minimálnu výšku pokrytia, minimálne stropy, ktoré môžu mať e, poistné zmluvy, tiež uvádza, čo je potrebné poskytnúť, teda pokrytie z hľadiska hmotnej škody a škody na zdraví. A tiež zabezpečuje ochranu aj takých citlivejších e, účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. Jednoducho nejde to až úplne do detajlov, pokiaľ ide o samotné um, tabulky kompenzácií e, pretože sú veľmi rôzne, len taký stručný popis tej smernice tiež je tam aj prvok, ktorý sa nazýva tých navštevujúcich obetí alebo návštevných obetí, alebo obetí návštevníkov, čo je pravdepodobne tento prípad, pretože obeď e, mala, nemala trvalý pobyt v Španielsku, takže tam, cez toto je možné bliž, lepšie sa dostať ku kompenzácii, k náhrade škody. Teraz pokiaľ ide o samotnú náhradu škody, my sme v roku 2008 mali štúdiu, o náhrade škody pre obete a konkrétne sme sa sústredili práve na týchto, e, tieto obete, ktoré sú v inom členskom štáte a e, sme identifikovali veľké rozdiely z hľadiska náhrady škôd, ale tie rozdiely sú tam pretože sú potrebné rôzne miery kompenzácie náhrady v členských štátoch. Sú tam rôzne náklady na zdravotné a lekárske ošetrenie v prípade e, z poškodení zdravia, takisto sú rôzne e, veci, ktoré sú v e, občianskom práve, napríklad v niektorom členskom štáte neposkytujú nejakú náhradu škody, napríklad za psychologické um, škody alebo psychické traumy a podobne. Napríklad, alebo niektoré veci, ako je strata príjmu, ktoré kompenzujú niektoré členské štáty. Čiže v roku 2008 sme uzavreli tak, že rozsah problémy možno asi nie je až taký e, veľký, Isté nemôžeme len tak e, zhodiť zo stola takéto tragické prípady ako ten, ktorý máme na stole, ale štúdia z roku 2008 jednoducho dospela k záveru, že je tu skutočne veľmi veľký problém aj z hľadiska subsidiarity či proporcionality, aby bolo treba zasahovať do existujúceho systému. Žiaľ, toto je asi všetko, čo v tejto chvíli môžem povedať. E, my momentálne neplánujeme urobiť nič konkrétne v tejto e, téme. Toto je prakticky prvý čas, kedy e, som počul takýto prípad za 4 roky. Ja nemôžem, nemám taký mandát, aby som navrhol nejaký krok, ani nemám, neviem, čo by som v tejto chvíli mohol vám navrhnúť. Kolegovia, máte slovo. Peter Jár, nech sa páči. Všetci vieme, že Erasmus je veľký úspech. Komisia hovorí, že nemáme až toľko takýchto prípadov poistných. Um, to je dobre, my nechceme tragické prípady, ale o to tragickejšie je to, keď e, dôjde k takémuto úmrtiu v rodine a potom zistíte, že tie pravidlá očkodnenia sa extrémne líšia a to potom len zvyšuje ten pocit e, nespravodlivosti. Takže ja som taký, že sa za každým poistím, aby sa to nestalo, pretože o to ide pri poistení. Čiže možno by bolo dobré aj v komisii sa takýmto smerom uberať. Áno, niečo urobíme, ale nechceme, aby toho dôsledkom bolo, že sa toho bude diať viac. Nechceme, aby keď sa to už udeje, e, všetko prebiehalo ako má. Ja som e, neprávnik, e, sú tu ľudia, ktorí možno sa vyznajú viac, ale či by v Erasme nemohol byť nejaký druh poistenia, ktorý by to splňal, aby študenti, ktorí vycestujú s Erasmom, mali takéto povinné poistenie. Ale nič nám potom povedia, sú tu dve veci. Keď ja idem e, niekam, tak uh, si nekladem otázky, čo sa udeje v prípade mojej smrti. Chcem sa vrátiť zdravý a mám teda dôveru v Európsku úniu, že keď som teda občan EÚ, tak mi predsa pomôžu a celé to prebehne spravodlivo. Takto by som to vnímal ja. Prečo to neurobíme takto aj v prípade Erasmu a iných programov, že by tam už niečo bolo zakomponované, teda nejaká európska forma poistenia, európske poistenie, také, ktoré poskytne potom primeranú formu kompenzácie a nie, že potom sa bude riešiť, eh, kde došlo k nehode eh, na hranici, na ktorej strane hranice, eh, kto to spôsobil. Narodil sa v tej krajine, alebo sa nenarodil v tej krajine. Mm, to je dosť nešťastné. Takže možno taký podnet automatického poistenia v prípade Erasmu, ale kolegovia sa v tom možno niektorí lepšie vyznajú, lebo takéto jednotlivé prípady, mm, to nie je potešujúce. Nechceme, aby sa to dialo. Ďakujem. Ďakujem, Peter. A teraz Silvia Kosta, moja drahá priateľka. Tu som ste tu prvýkrát v tomto výbore. Veľmi vás tu vítam. Ďakujem. My sme spolupracovali v výbore, pardon, v konferencii predsedov výborov, takže rada, rada ťa tu vidím. Áno, ja som vtedy predsedala, keď k tejto nehode došlo, takže pre mňa je to veľmi osobi, osobná, osobná téma. Ďakujem pekne. Chcela by som prvom rade poďakovať Konstanca aj za mňa. Naozaj veľká odvaha. Veľmi jasne, detálne ste to opísali a dali nám rozprávali vám tieto fakty, ktoré sú pre vás osobne veľmi bolestivé. Ja, a to len tak námargo, poznám eh, rodiny mm, mnohých z týchto talianských dievčat. My sme v Ríme eh, v jednom parku zasadili stromy na ich pamiatku. Rodičia a ďalší vytvorili túto charitatívnu asociáciu, aby sa predišlo podobným prípadom do budúcna zo pár vecí z mojej strany. Áno, ja pôsobím vo výbore pre kultúru a toto je pre mňa vec, um, som sa ja obratila aj na DG pre kultúru a nielen DG pre dopravu. Uh, takže by sa dalo urobiť čosi viac, pokiaľ ide o nejaké záruky pre mladých, ktorí sú na Erasme. Takže v čom je tu problém? Problém je ten, že vysielajúca univerzita stanovuje pravidla poistenia vychádzajúc z národných predpisov platných v danej krajine. V prípade Španielska, áno, tam je tá kompenzácia iba tretinová v porovnaní s Talianskom. Čiže mm, sú tu obrovské rozdiely. Nemalo by to tak byť. Čiže za každým sa v tých v zmluvách hovorí len o tom, čo sa udeje na pôde univerzity, ale to bola súčasť um, výjazdu, um, ktorý sa dial v rámci toho pobytu. oni sa odtiaľ vracali a vtedy sa to stalo. Áno, viem, že toto je práca ktorá sa dovádza v dobrej viere, rôzne exkurzie, výlety, toto bol teda už návrat z jedného z takých výletov. A ja som požiadala uh, eh, DG Education, aby stanovilo pre takéto študentské siete jasné usmernenia. Áno, to je naozaj vynikajúca práca. Oni teda príjmajú študentov na základe kritérií, ktoré majú, poskytujú im príležitosti. Nie je to čisto teda mm, iba to vzdelávanie Čistá vzdelávací program Erasmus, e, čiže je tu určitý problém s hormonizáciou. Štúdia z roku 2008 e, už je asi zastaraná, ale uvádza sa v nej, e, že prípady tohto typu je ich naozaj obmedzený počet, kedy je nedostatok harmonizácie politik, takže by sa mali uvádzať nejaké harmonizované štandardy v prípade závažných prípadov ako je strata života a tak ďalej. Ale tá štúdia povedala, že tento problém nemá veľký dopad na jednotný trh, e, ale ide o ľudské životy, e, prosím pekne. Ďalej otázka súvisiaca s mobilitou. V celej EÚ bude mnoho programov mobility v EÚ s komponentom EÚ. Eh, e čiže naozaj musíme tých najmladších naozaj chrániť. Aspoň pre prípady naozaj najzávažnejšieho typu. Španielsko stále ešte neuzavrelo právne konanie v tejto súvislosti. Ešte nebol stanovený výnik, čiže tie náklady sa zatiaľ neriešili Konstanca povedala, že bohužiaľ táto tragédia eh, sa týkala rodín, ktoré nie vždy majú dostatočné materiálne zabezpečenie. On táto petícia by mala podľa mňa ostať eh, otvorená. Nemala by sa uzavrieť. Nechceme, aby sa takéto situácie v Európe opakovali v Erasme, v charte základných práv musíme veľa lepšie pokryť. Takýto typ situácií musíme zadefinovať pri najmenšom nejaký princíp harmonizovaných e, poistných zmluv v prípade straty života, kedy naozaj to má závažný e, vplyv na mladých z rôznych krajín um, často prichádzajú o život. Takže uh, toto od nás naozaj naša mládež očakáva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja myslím, že mnohí z nás v tejto sále, buď to sme sami, boli eh, študenti Erasmu. Môj syn už je naspäť eh, v Švedsku, bol vo francúzskom minulý rok, ale to sú veci, na ktorými sa ani nezamýšľate, keď ich eh, niekam posielate. Tešte sa, že sa dostali na nejakú vynikajúcu univerzitu a toto vás ani nenapadne. Čiže toto je vec, ktorá by sa mala riešiť paralelne. Uh, Erasmus svojho času bol takým eh, veľmi priekopníckým projektom. Čiže aj tu nájdeme také priekopnícke riešenie. Pán Jill, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Naozaj je to tragická vec. Veľmi tragická. A bohužiaľ zrejme nie, nejde o posledný prípad tohto druhu, pretože čas letí a myslím, že nehody sa budú stávať. Takže potrebujeme to vyriešiť z dlhodobého hľadiska. A tie rodiny potrebujú také nejaké uzavretie, slovičko closure, ktoré poznáme z americkej angličtiny, aby mohli eh, raz a navždy zavrieť dvere za toto tragédiou, ak sa to vôbec dá takto povedať. Eh, čiže možno by Španielsko mohlo dať prioritu tomuto prípadu, tak aby tie rodiny naozaj zistili, čo sa udialo a mohli to sami pre seba takto uzavrieť. Áno, samozrejme, rodina z Rumúnska, pre nich tisíc eur má úplne inú hodnotu ako pre rodinu v Belgicku alebo v Francúzsku. Čiže samozrejme, že je tam istá disparita, jasné. Ale možno by nebolo zlé, keby komisia rozhodla v, tomto súvis- tejto súvislosti tak, že bude platiť tá vyššia úroveň. Čiže zoberme si krajinu Taliansko, rodina je z Talianska, tam je nejaká kompenzácia, nehoda sa udiela inde, v tom prípade v Španielsku, čiže vyberie sa tá vyššia miera kompenzácie, ktorá potom bude vyplatená medzi tými dvomi krajinami. Toto je podľa mňa riešenie podľa zdravého rozumu. No ale nevždy zdravý rozum prevládne. Pán Kosolino ako ďalší. Ďakujem pekne. Neviem, či ešte treba niečo dodávať. Naozaj komisia musí štúdiu z 2007 e, aktualizovať. To je podľa mňa zjavné. Už uplynulo 10 rokov odtedy a došlo naozaj k explozii v programe Erasmus. Mladí čoraz viac vyhľadávajú Erasmus. Otázka mobility je dôležitá. Nie, že by sa Erasmus obmedzoval na univerzitu, že by ste tam boli zatvorení. Nie je to len taká báza a pohybujete sa aj inde. A to sa stalo aj týmto mladým. Pre nich to bola taká báza na výlet za inými skúsenosťami. Takže update štúdia 2008 tak aby sme videli, aké riešenia sa dajú uplatniť. A je našou inštitucionálnou úlohou, aby táto petícia stala otvorená kým nedôjde v komisii k jasnému pohybu v tejto súvislosti. Čo poukazovať na niečo roku 2008, to iste zpovedá aktuálnemu stavu Erasmu, aj tie pravidla sa predsa musia vyvíjať. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlasí o slovo, čiže znova dávam slovo pani Muňosa slečne Muňasa. Naozaj sa vaše meno nevyslovuje jednoducho. Ďakujem pekne. Naozaj ďakujem všetkým za ich slova. A ja som presvedčená, že štúdia komisie z roku 2008 potrebuje aktualizáciu Mali sme viacero prípadov, kedy občania EÚ možno neprišli o život, ako v našom prípade, ale mnohí študenti naozaj utrpeli škodu. Naozaj ľudia cestujú veľmi často, nemám na mysli len Erasmus, ale celkovo pohyb medzi členskými krajinami a na zemi príde absurdné, povedať, že nedochádza k nehodám európskych občanov v iných krajinách. Fakt si to neviem predstaviť. Ešte raz dovolte, aby som sa vám poďakovala. Poďakovala za vašu podporu. Ďakujem. My vám veľmi pekne ďakujeme. Vy si zaslúžite vďaku. Čiže aké závery z toho vyvodiť? Možno si spomínate, aj keď ten čas letí, že v júli 2017 sme mali uznesenie prijaté v Štrasburgu práve na túto tému. Bolo to z júri a komisia sa v ňom vyzýva, že má stanoviť minimálne pravidlá na unijnej úrovni, tak aby takéto osoby neprišli o právo žiadať o kompenzáciu v prípade cezhraničnej cestnej nehody dopravnej a aby mali zaručený efektívny prístup k spravodlivosti v únii. A čo by sme mohli urobiť? Samozrejme, že petíciu necháme otvorenú, pošleme ju Júri ako príklad skutočného prípadu zodpovedajúceho ich júlovému uzneseniu a požiadame ich, aby oni navrhli, ako ten obsah uznesenia, um, ako nadviazať v súvislosti s touto petíciou. A myslím, že výbor pre dopravu by to mal dostať a výbor pre kultúru. Aj výbor pre kultúru to pošleme, pretože je to kult, ktorý má na starosti Erasmus. A ja osobne si myslím, že by, keďže Erasmus sa rozvíja, tak aj otázka e, toho poistenia by mala byť riešená paralelne. Neviem, či sa to dá, ale nech sa na to pozrie kult. A tiež by sme mali brať vážne to, čo povedali kolegovia, že štúdia komisie má už 10 rokov. 10 rokov sa toho udialo veľa a koľko sa toho ešte udie v najbližších 10 rokoch. Takže fakt, by ste to nemali brať na ľahkú váhu. A vychádzajúc z osobných tragédií, vieme, že je tu možnosť kolektívnej žaloby, toto je vec, o ktorej sa hovorí, ale nejde o zhraničnú otázku, ale možno aj v tomto kontexte by sme mohli takéto niečo zvážiť. Takže takto je navrhujem, aby sme postupovali. Súhlasíte? Dobre, výborne. Áno, ja to odkážem. Áno, vy to postupíte. Viete čo, ja pevne verím v medzi neužiteľnú spoluprácu, takže som presvedčená, že dokážeme v spolupráci nájsť priateľné riešenie, také, ktoré bude vyhovovať v situácii Európy, kde už hranice nemajú podobu múrov. Snažíme sa tie múry práve búrať a hľadať spoločné riešenia. Toto je podľa mňa najlepšie riešenie. Áno, Erasmus si bol takým prekopníckým programom a ešte raz opakujem, že nájdenie riešenia tohto problému by nás malo byť prioritou. Takže ďakujem pekne a želám veľa úspechov a vám, čo ste k nám prišli až z Talianska. Ešte raz vám ďakujem, že ste prišli a prosím pozdravujte aj vašu rodinu a vašich priateľov. Dobre. Teraz prezentácia ďalšej štúdie, efektívny prístup k spravodlivosti. Martina je tu. Sekundičku. Máme tu odborníka Natiras Mason. Je tu? A, dobrý deň. A máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. of the study milieu carried out for the European Parliament. Ďakujem, by som chcela priblížiť štúdiu, ktorú sme realizovali na objednávku Európskeho parlamentu na tému účinný prístup k spravodlivosti. Zadanie bolo v júni minulého roka, výsledky, bolo pre, výsledky boli prezentované vo forme vedeckého, vedecké publikácie, ktorú ja by som sa teraz pokúsila zhrnúť v niekoľkých, ehm, na niekoľkých stránkach prezentácie. Takže obsah prezentácie je následovný. V prvom rade by som chcela priblížiť samotný projekt, teda ciele tohto vedeckého materiálu, metodiku a rozsah štúdie. Ďalej výsledky štúdie by sme e, priblížili z dvoch rôznych uhlov. V prvom rade výsledky naše analýzy petícií týkajúcich sa prístupu ku spravodlivosti a druhá perspektíva by sa zameravala na na nástroj Európskej únie, ktorých cieľom je zlepšiť prístup k spravodlivosti a záverom odporúčania, ktoré boli formulované v správe na základe výsledkov výskumu, tie tiež budeme prezentovať. Takže najprv k cieľom. Štúdia mala dva hlavné ciele. Prvým bolo pochopiť, prečo občania sa obracajú na európske inštitúcie, prečo vôbec idú za Euró- do, do Európskeho parlamentu, aby sa dovolali spravodlivosti. A tu e, tie problémy môžu byť právne, procedurálne, procesné, praktické. A, a dôvody, ktoré, z ktorých vyplývajú, môžu byť sociálne, historické alebo politické, teda tie príčiny tých problémov. A druhá, druhý aspekt spočíval v tom, že sme skúmali relevantnosť a využitie petícií pri ostatných e, mechanizmov a nástrojov, ktoré majú európske inštitúcie na zlepšovanie prístupu ku spravodlivosti pre občanov Európskej únii. Teraz k metodike, ktorú sme uplatňovali. Pri tejto štúdii ehm, Projekt bol rozdelený na tri fázy. Prvá, prvou fázou bolo definovanie rozsahu výskumu, takže to bola prvá záležitosť, prvá fáza. Tá spočívala v definovaní toho, čo predstavuje alebo ako, ako si vysvetliť eh, účinný prístup k spravodlivosti a mm, ďalej u nás, u nás to bolo rozdelené na tri kroky. V prvom rade identifikovať petície, potom vykonať akýsi inventár a kategoriz- kategorizáciu týchto, týchto petícií. Ja sa vrátim k tejto kategorizácii o chvíľku neskôr. Záverom sme vybrali petície pre hlbšiu analýzu. V druhej páze sme realizovali samotný výskum, ktorý prebiehal paralelne na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni. Na e, vnútroštátnej úrovni sme pracovali na vzorke 8 členských štátov, teda konkrétne Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko. A účelom e, tohto vnútroštátneho výskumu bolo poprvé potvrdiť, či problémy, ktoré sa spomínajú v petíciách v členských štátoch, ktoré sme skúmali, sa reálne vyskytujú. Druhá vec bola získať lepšie porozumenie problému a faktorov, ktoré vedú k týmto problémom namietaným v petíciách. A tretia časť, alebo tretí cieľ, bolo získanie informácií o osvedčených postupoch a takisto vypracovať určité odporúčania na zlepšovanie tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na európskej úrovni z hľadiska prístupu k spravodlivosti. My sme e, tento vnútroštátny výskum riešili ako desk research, teda výskum od stola, tu sme, rieši, tu sme vlastne skúmali existujúcu literatúru a ďalej sme konzultovali kľúčových aktérov, respektíve zainteresované strany v členských štátoch, čiže e, členov súdnictva, právnik, právnické profesie, mimovládnych organizácií a tak ďalej. V niekoľkých prípadoch aj vnútroštátne orgány. Výskum na vnútroštátnej úrovni vychádzal tiež z, najmä z meta skúmania, teda prieskum od stola. Tu bolo treba definovať eh, pojem účinného prístupu k spravodlivosti Chceli sme identifikovať e, nástroje e, vyplývace z Lisabonskej zmluvy, ktoré európskym inštitúciám dávajú možnosť zlepšovať prístup k justícii na vnútroštátnej úrovni a e, v tretej fáze sme analyzovali a koncipovali správu z výskumu. Takže k definícii rozsahu tu účinný prístup k spravodlivosti je komplikovaná, komplikovaný pojem, ktorý sme sa snažili definovať e, na základe rôznych kategórií, ktoré spadajú do e, účinného prístupu ku spravodlivosti. Ide o tri kategórie a tri podkategórie. Ja ich stručne prejdem, pretože sa nám o chvíľku budú objavovať v tej prezentácii neskôr. Sú dôležité preto, lebo e, sú základom našej analýzy. Ide o účinný prístup k súdu. Tam zahrňame organizáciu vnútroštátneho E, systému spravodlivosti, e, právne a procesné prekážky a praktické prekážky. Ďalšou kategóriou sú náklady na spravodlivosť a právnu pomoc. E, tu ide o náklady na samotnú justíciu, pravidla týkajúce sa právnej pomoci a iné záležitosti týkajúce sa prístupu k, k, k vhodnej právnej pomoci. A treťou, tretím aspektom bol prístup k spravodlivému súdnemu konaniu a vykonávanie rozsudkov. E, tu sme skúmali procesné záruky, dĺžku konaní a vykonateľnosť rozsudkov. V analýze alebo týchto petícií tam boli formulované následné výsledky. Z hľadiska účinného prístupu k súdom my sme skúmali v petíciách tri hlavné aspekty ktoré zabraňujú v účinnom prístupe k súdom. Jedna z nich sa týka organizácie vnútroštátneho a súdneho systému a prístupu k justícii, teda organizácie súdov a pracovné podmienky súdcov, teda neschopnosť napríklad odvolania sa proti prvostupňovým rozsudkom. Ďalej, pracovné podmienky sudcov môžu byť eh, obmedzené napríklad tým, že sudcovia majú čiastočné pracovné zmluvy. Toto má vplyv na prístup občanov k spravodlivosti. Ďalšou podkategóriou sú praktické prekážky v prístupe k súdom. Tu často znášané petície ukazujú napríklad na geografické pokrytie. Tu je záležitosť, alebo tu, tu je problém napríklad nedostatok pokrytia súdov v odľahlých oblastiach, ďalej prístup k prekladom náklad na, na náklady na uplatňovanie elektronického podpisu um, v komunikácii so súdmi a právnikmi. A ďalšou kategóriou je, sú právne a procesné prekážky. Niektoré petície um, hovorili o tomto probléme a išlo o prekážky ako napríklad požiadavka poštovej adresy v krajine, kde konanie prebieha, alebo problémy s prípustnosťou dôkazov v konaní. Ďalšia kategória sa týka nákladov na spravodlivosť a právnu pomoc. A tu, ako iste viete, náklady majú silný odrádzajúci účinok pre občanov, ktorí chcú napríklad vzniesť nejaký problém pred, súdom a, pred sudom a Mm, toto je vec, ktorá sa spomína vo viacerých petíciách. Okrem iného sa spomínajú náklady, alebo teda poplatky súdu. Um, takisto prístup k právnej pomoci je dôležitý, pretože môže vyvážiť náklady na samotnú justíciu. Toto tiež bolo spomenuté v petícii ako veľká výhrada napríklad z hľadiska právnej pomoci v cezhraničných prípadoch respektíve e, v otázke nominovania právnikov e, na štátom podporovanú právnu pomoc, respektíve voľba právnika. Ďalšou podkategóriou e, je právna pomoc. Toto je otázka prekážok vo výkone právnického povolania, ktorú spomína niekoľko petícií. Ide napríklad o otázku daňového práva v Grécku, kde e, došlo až k 9-mesačnému štrajku v krajine a toto súviselo práve e, s obmedzením prístupu ku spravodlivosti pre občanov. Ďalším príkladom, ide, ďalším príkladom je dopad pravidel o fungovaní vnútorného trhu na e, možnosť výkonu právnického povolania právnik v Španielsku. Petície týkajúce sa právnej pomoci znašali aj bežní občania, teda účastníci v sporoch, ktorí namietali napríklad nedostatočnú možnosť voľby právnikov a hm, hovorilo sa aj o kompetentnosti právnikov, ktorí boli občanom pridelení. A posledná, avšak nie je najmenej dôležitá vec, je právo na spravodlivé súdne konanie a vynutiteľnosť rozsudkov. Tu väčšina petícií, ktoré sme analyzovali, e, spada práve do tejto kategórie. Išlo o porušovanie procesných záruk, e, kde opakujúcou sa záležitosťou je nedostatok nezávislosti a nestrannosti sudcov a um, možnosť e, skorumpovanosti, toto tiež bolo spomínané v mnohých petíciách ďalej, dĺžka konaní, toto bolo často uvádzané ako problém, čo často súvisí s nápadom nevyriešených prípadov na, súdov, na súdoch. A výkon, možnosť výkonu rozsudkov tiež bola v niektorých e, systémoch uvádzaná ako problém rozsudky nebolo v niektorom členskom štáte napríklad možné vykonať vôbec, respektíve došlo pri výkone k prieťahom. A toto, táto vykonateľnosť rozsudkov sa týka tak, do, tak vnútroštátnych prípadov na domácich súdoch, ale aj rozsudkov napríklad európskych súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva alebo z e, Európskeho súdneho dvora. E, petície, myslím, poskytujú celkom dobrú ilustráciu, aké prekážky e, sa objavujú v účinnom prístupe k spravodlivosti. A tu sa odhalujú systémové problémy na vnútroštátnej úrovni. Občania sa obracajú na Európsku úniu alebo na Európsky parlament, aby zasiahol a uľahčil prístup ku spravodlivosti. A tu si treba uvedomiť, e, čo vlastne európske inštitúcie reálne môžu urobiť, aké majú nástroje na zlepšenie prístupu um, občanov ku spravodlivosti. A evidentné je samozrejme využitie domácich petícií. Ako vlastne tieto domáce petície sa využívajú uh, v týchto veciach týkajúcich sa obmedzenia prístupu ku spravodlivosti uh, sú alternatívou uh, súdnym konaniam tam, kde predkladateľ petície napríklad sa nemá pocit, že by dôveroval vnútroštátnej justícii, respektíve má pocit, že e, panuje zaujatie, takže v takom prípade takúto petíciu podá skôr na Európskom parlamente, alebo ju využíva v kombinácii s vnútroštátnym konaním, aby sa zvýšili šance na e, získanie výhodného rozsudku pre navrhovateľa. A ďalej e, zohráva určitú úlohu aj neznalosť mechanizmu petícií a podmienok prípustnosti, kedy sa navrhovateľ snaží dosiahnuť veci, ktoré takýmto spôsobom nie sú možné. Ďalej, samotná prípustnosť petícií vo veciach prístupu k spravodlivosti je troška špecifickou témou, pretože na jednej strane sú tu kritériá, ktoré vyplývajú z pôsobnosti Európskej únie a táto myšlienka, tento pojem je veľmi širne, široko definovaný a týmto pádom mnohé, poti- mnohé petície o prístupe k spravodlivosti e, sa často považujú za neprípustné a mnohé petície, ktoré sa týkajú prístupu k spravodlivosti, sa dostávajú na zoznam 3. Toto vedie k obmedzenej analýze týchto prípadov predtým, než sa dostanú, alebo teda než im je udelené tzv. hodnotenie nepripustnosti. No a pokiaľ petície sú e, považované za prípustné, tak potom často je problém s tým, že následný krok predstavuje žiadosť o informáciu od Európskej komisie alebo členského štátu Takže aké sú ďalšie nástroje, ktoré európske inštitúcie majú okrem petícií? Tu od, žiadosti o predbežné rozhodnutie súdov e, v prípade spochybňovania rozsudkov alebo platnosti európskeho práva. E, toto je mechanizmus, ktorý má mnoho výhod, e, teda v prvom rade sa ním dosahuje zlepšovanie interpretácie a uplatňovania európskeho práva. A po druhé, sa zabezpečuje, aby vnútroštátne právne reformy splňali európske právo. Takisto je to pre občanov médium, e, ktorým môžu Európskemu súdnemu dvoru predniesť prípad e, možného porušenia alebo problému v oblasti prístupu k spravodlivosti za normálnych okolností takáto vec eh, spadá do pozornosti rozhodovania vnútroštátneho súdu, avšak eh, je možné takúto vec eh, odvolať prostredníctvom prejudiciálnej otázky aj na súdny dvor Európskej únie. A tu tento mechanizmus nie je zatiaľ dobre pochopený, má totiž vplyv na trvanie vnútroštátneho konania, ktoré už je, sam, už je problémom samo o sebe, teda trvanie, tie konania sú dlhé a využívanie a prejudiciálne otázky sa veľmi líši medzi jednotlivými um, systémami. Ďalšie nástroje, ktoré sú na úrovni Európskej únie, týchto je niekoľko, je niekoľko právnych nástrojov, ktoré uľahčujú prístup k justícii, napríklad v oblasti občianského práva je smernica o právnej pomoci, smernica o mediácii, smernica o alternatívnom riešení sporov. A v oblasti trestného práva zase máme smernicu o, o tlmočení a preklade, e, smernicu o právach e, obetí a postihnutých, e, smernicu o prístupe k právnikovi, teda k advokátovi a o prezumcii neviny. Teda je tu niekoľko právnych nástrojov, ktoré môžu občania využiť, aby dosiahli zlepšenie svojho prístupu k spravodlivosti. Um, štruktúrne reformy, toto je veľmi dôležitá téma v tejto oblasti, pretože aj takto možno zlepšiť prístup ku spravodlivosti v dlhodobom horizonte. Európska únia prijala niekoľko mechanizmov, zaviedla niekoľko mechanizmov na e, podporu štruktúrnych reform, napríklad e, program nazvaný program na podporu štruktúrnej reformy, ďalej mechanizmus e, spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko, Európske, Európske štruktúrne investičné fondy, Európsky semester, ktorý umožňuje monitorovanie miery prístupu ku spravodlivosti v jednotlivých členských štátoch. No a záverom celé spektrum programov a iniciatív, ktoré rozbehujú európske inštitúcie na podporu vzdelávania sudcov, budovania kapacít, sietí, existujú weby a portály na zvyšovanie povedomia medzi občanmi o ich právach. A existujú návody, ako si zabezpečiť prístup k spravodlivosti nákladov aktívnym spôsobom a tak ďalej. Takže to, tu, tu hovoríme napríklad o portál e-justice alebo webe Your Europe, teda Európa napriamo, Europe Direct a takisto je možnosť ad hoc financovania ehm, programov týkajúcich sa súdnictva a spravodlivosti, napríklad na DG Justice Európskej komisie. Európska komisia financuje projekty, ktoré majú vplyv na prístup ku spravodlivosti. Takisto sú k dispozícii platformy, e, napríklad na podporu mechanizmu alternatívneho riešenia sporov, ODIA alebo SERVIT. A na základe týchto zistení, tak e, skúmaním petícií a nástroj Európskej únie sme spracovali odporúčania, odporúčania na vnútroštátnej úrovni. Tu je mnoho, mnoho, možností, ako riešiť problémy, na ktoré upozorňujú predkladateľia petícií, napríklad e, právna, reformy právnych systémov súdnictva, teda zlepšovanie právneho prostredia a fungovania súdu, ale aj zlepšovanie infraštruktúry, napríklad e, fyzické infraštruktúry, teda budov súdov, teda s cieľom zlepšiť podmienky styku občanov so súdmi, so súdcami. Kľúčovým elementom je zvýšené využívanie infokomunikačných technológií na uľahčenie riešenia prípadov a urýchlenia konaní a skrátenia ich trvania. Ďalej, pokiaľ ide o lepšie vzdelávanie, aby sa zlepšila konsistentnosť a kvalita posúd, kvalita eh, rozsudkov, takisto aj je potrebné zlepšiť v eh, zvýšenie povedomia o aktivitách a takisto je treba aj zlepšiť ďalšie e, mechanizmy, ktoré by znížili teda počet nevyriešených prípadov na súdoch. Ale tie naše odporúčania, ktoré sme formulované pre členské štáty, by mohli podporiť aj európske inštitúcie. Európska únia by mohla prispieť e, prostredníctvom e, vymáhania uplatňovania európskeho práva prostredníctvom konaní proti členským štátom, pričom sa musí zabezpečiť to, aby legislatíva bola uplatňovaná v celosti. Tiež môžu možno, že navrhnúť alebo podporiť reformy v národných justičných systémoch. A to môže byť aj ďalší, finančný, ďalší podporný program. Takisto EÚ môže podporovať aj finančne napríklad rozvoj nástrojov IKT, napríklad prostredníctvom Európskeho štrukturálno-investičného fondu by sa dali získať prostriedky. Potom sú tu určite motorovacie mechanizmy, ktoré tiež môžu prispieť k prístupu k, alebo zlepšiť prístup k spravodlivosti. Napríklad tu môže byť aj scoreboarding, to je tiež veľmi dôležitý nástroj, ktorý obsahuje um, indikáciu toho, aký, aký prístup k spravodlivosti je v danom členskom štáte, ďalej podporiť vzdelávacie aktivity, ktoré budú takisto aj podporovať existujúce siete. A tiež je dôležité informovať občanov o tom, aké majú práva, ktoré vyplývajú z prístupu k spravodlivosti vyplývajúcej z európskeho práva. A to by malo byť na rôznych portáloch a webových stránkach, to som spomenula už predtým. Takže v závere by som chcela povedať, že toto nám vlastne ukazuje, že Petície sú skutočne dobrým nástrojom na poukázanie určitých problémov, v prípade problémov s prístupom k spravodlivosti. A keď európske inštitúcie nemôžu konať prostredníctvom petície, potom je tu množstvo rôznych ďalších nástrojov, ktoré EÚ má, aby mohla zlepšiť efektívnosť prístupu k spravodlivosti pre európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz budem tešiť na vaše otázky. Ďakujem pekne. Toto je štúdia, ktorá bola, ktorú vypracoval váš eh, oddelenie politik. A viem, že to bola požiadavka zelených, ktorá požiadala o takúto správu. Môžem vás uistiť, že my si ju aj prečítame a určite verím, že bude záujem o tú čítanie tejto správy väčší než eh, prítomnosť eh, poslancov. Tiež by som chcela sa spýtať komisie, či majú niečo doplniť tomu, čo práve odznelo. Mám tu Lindu Žabo. E, nie je tu Linda, ja, ona ochorela, tak ja ju zastupujem. Vítajte, ďakujem. No už ja som prešiel si tú štúdiu veľmi stručne ešte pred schôdzou a naozaj to mimoriadne zaujímavá štúdia a som veľmi rád, že väčšina z bibliografie sa tiež týka aj komisie iniciatív komisie, konkrétne ten, uh, ten to scoreboard pre prípad eh, justície a môžem vám povedať, že EU vlastne podporuje členské štáty, aby zlepšili efektívnosť ich justičného systému. Určite to nie je priamom záujme vašho výboru, pretože komisia pretože vy, vy tu ste za individuálne práva občanov, ale komisia to vidí z pohľadu európskeho semestra, ale to v rámci tohto e, my aj predstavujeme alebo pripravujeme tie scoreboardy, tie hodnotiace tabulky jednotlivé krajín, jednotlivých členských štátov v oblasti justície a sú tam veľké časti, ktoré sa naozaj týkajú efektívnosti, spravodlivosti, vrátanie prístupu k spravodlivosti. Aby som uvedol len príklad, v 2016 komisia navrhla by rada prijala a riešila určité opatrenia, opatrenia, ktoré budú špecifické pre krajiny, šiestim krajinám. Ja ich môžem spomenúť Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Cyprus, Portugalsko a Slovensko z hľadiska efektívnosti ich eh, systému, justičného systému. V niektorých iných členských štátoch e, máme určité odporúčania, ale nie sú také tie, tie konkrétne špecifické pre krajinu. Tie idú veľmi konkrétne do detálnych vecí. Napríklad na Cypre problémy súviseli s problémom nesolvetnosti alebo z napríklad v, veľmi v dĺžkach občianských konaní. V Portugalsku sú zase iné problémy, takže sú to veľmi konkrétne, špecifické eh, odporúčania. My ich intenzívne sledujeme, monitorujeme, čo sa deje. Ehm, samozrejme nemáme už také slovo, aké sme mali, alebo nemáme také slovo v týchto programových krajinách, ako je napríklad teraz Grécko, Cyprus tam už nie je. Portugalsko tam už tiež nie je. Ale máme ešte silné slovo prostredníctvom memoranda o porozumení. Ale myslím, že vy ste už o tomto všetkom aj hovorili, hovorila sama. Takže vaša štúdia je vydaná a som si istý, že aj my na komisii ju využijeme a naozaj si myslím, že je to veľmi príspevok k celej téme efektivnosti spravodlivosti. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie a ja vás môžem uistiť, že my sme pripravení pracovať aj pre, pri, v rámci rozvoja medziinstitucionálnej spolupráce v tejto otázke. Teraz e, dávam slovo kolegom, pán Valenca. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja nebudem veľmi milý. Ja nie som spokojný s účasťou. Kde sú poslanci? Kde sú zelení poslanci, ktorí teraz poslanci za zelených, ktorí žiadali o túto štúdiu. Mrzí ma, že som tu nebol po väčšej časti tejto prezentácie, musel som byť v inom výbore, lebo, ale aj tak sa mi nepáči, že je nás tu tak málo. No ale dostal, prejdem priamo k téme, k spravodlivosti. Myslím si, že je naozaj dôležité a podstatné, exkluzívny rast e, a e, prístup k verejnej správe a spravodlivosti musíme pochopiť otázky, ktoré ovplyvňujú efektívnu spravodlivosť a justíciu, e, na ktorú poukazujú európske občania s cieľom aby sme získali aj skutočne správ dobrú analýzu aj aby sme presne vedeli, aká je, aký je prístup spravodlivosti v celej EÚ. Avšak ja musím povedať, že podobné štúdie nie sú e, určené presne na potreby nášho výboru, pretože nám, my sa máme starať hlavne o riešenie petícií e, na čas, efektívne. A preto moja otázka je, že či prečo táto štúdia je postavená len na báze 8 členských štátov, teda Chorvátsko, Slo, Španielsko, Cyprus, Maďarsko, Slovensko. Prečo je tam, veľ, je tam veľmi veľa rôznych e, e, citácií, rozsudkov bez toho, aby tam boli poznámky počiare uvedené, odkiaľ sú, alebo bez referencií. Tiež e, neviem, ako súvisia analyzované údaje s problémom, ktorý študujeme. Správa by mala mať objektívnu koncepciu na báze konkrétnych štúdií, určitých vedeckých údají a úplne nezávislých zdrojov informácií potom ďalšia otázka taká mm, je, že prečo táto prípadová štúdia rieši práve tými petície, ktoré neboli priateľné, prijat, prípustné, tak ak boli neprípustné, tak asi nemali by sme ich teraz riešiť ďalej. Sú tu aj uzavreté petície, kde sa teda situácia vyriešila, alebo aspoň my ich vidíme ako uzavreté prípady a potom je opäť táto štúdia zas. Čiže aká je pridaná hodnota takejto prípadovej štúdie, ak budeme mať nejaké konzultácie a pripomienkové konania a možno, že ustaliť historickú hodnotu možno áno, ale treba byť proaktívnym. Nie je e, táto štúdia nejakým spôsobom ani odôvodnená nárokmi predkladateľov petícií, pretože neprináša im žiadne konkrétne spôsoby nápravy ani opravy, čiže nič. Jednoducho musíme riešiť eh, problémy aj v, na a táto štúdia určite tomu ne, to ne, neprináša. V podstate štúdia ďalej hovorí o tom, že petície sú dosť dlho otvorené, takže sa nám nepodarilo ich nahradiť konkrétnymi krokmi. Chcel by som chcel ešte požiadať sekretariat, aby nám poskytol zoznam uzavretých petícií aj nepripustných petícií, ktoré boli pokryté touto štúdiou. Tiež je tu aj potreba množského, množstva ďalšej prípravných práce je treba identifikovať petície, je treba ich preskúmať a je treba zabezpečiť to, že tieto respektíve je škoda, že tieto otázky neriešili aj ostatné výbory predtým. Inými slovami, potrebujeme štúdie pre našu prácu, pre prácu nášho výboru, ale Určite potrebujeme lepšie načasovaný systém pri pristupovania k problémov. Vždy máme málo času, všetko musíme robiť rýchlo. A tak, a ja som toto vo vašej štúdii nevidel, tento náš problém, ako sa má riešiť. Ďakujem pekne. Thank you very much. And... Predsedajúca, ďakujem pekne. To je určite aj často si medzi sebou opakujeme, že občania sa na nás obracajú ako posledné no, možnosť, keď, hľadajú, keď hľadali doma spravodlivosť už mnohokrát a preto vlastne prídu s petíciou a toto je niečo, čo by malo byť zane do úvahy. Keby niekto chcel položiť otázku, tak ja by som dala slovo naspäť eh, pani Rasmason. OK. Uh, yes. Thank you for, for your question. Um, so the, the... Ďakujem pekne za vašu otázku. Tak prečo tých 8 členských štátov? Ja myslím, že išlo tu o to, aby sme mali určitý panel členských štátov, určitý výber členských štátov, ktorý nebol nejako alebo si myslím, že v podstate e, bolo to v hľadiska toho, aký je systém prístupu k spravodlivosti v náhodných krajinách a tiež sme možno, že chceli mať vyvážené geografické, geografické zastúpenie, aby sme mali v predstavu o tom, ako vlastne sa darí týmto krajinám z hľadiska prístupu k spravodlivosti v prípade tých petícií, ktoré neboli predložené v Európskom parlamentu a potom tá otázka, prečo tie petície, ktoré boli nepripustné a e, ja som už vysvetlila, že tam prípustnosť petícií je systém, ten ponecháva mnoho petícií v podstate v koši a potom je tu otázka toho, že ak, aké sú nástroje, ktoré sú z širšieho pohľadu k dispozícii pre inštitúcie, aby mohli naopak, naozaj pomôcť e, občanom pretože to oni majú, keď e, majú, prečo sa obracajú na výbor, je preto, že majú nejaký problém a chcú pomoc. A keď petície nie sú prípustné v tomto výbore, Môžu, že, môžu byť aj iné riešenie, ktoré by mohli pomôcť občanom v tom, že by mohli mať efektívnejší prístup k spravodlivosti doma. Takže išlo to, že sme chceli pochopiť, že čo bol, alebo aký bol podiel petícií, ktoré súviseli s prístupnosťou k spravodlivosti, ktoré napokon boli prípustné, ale aby sme aj pochopili tých predkladateľov petícií, ktorí e, ktorí, ktorí mali problém s prístupom k spravodlivosti. Any more questions? Ďalšie nejaké otázky? Dobre, tak ja by som chcela vám poďakovať a chcela by som poďakovať celému oddeleniu um, politiky, celému oddeleniu C. A to sú štúdie, ktoré my využívame ako nástroj nielen v tomto výbore, ale sú využívané ja. Sama veľmi často ich posielam v listoch, ktoré ja posielam národným úradom alebo aj predkladateľom petícií, takže sú využívané. Ďakujeme pekne za tú vašu prácu a aj prácu celého vášho oddelenia C. Mali by sme mať stretnutie koordinátorov za 10 minút. ale ja by som chcela diskutovať s tými koordinátormi, ktorí sú prítomní, či sa to dá robiť dnes večer alebo, alebo máme to odložiť na budúci týždeň. Všetko toto súvisí s tým, že veci sme nemohli riešiť včera, keď ja som tu nebola prítomná. E, keďže máme iba jedného koordinátora, tak dajme si malú prestávku a uvidíme, e, že čo sa udeje o 17.45. Dobre, takže máme malú prestávku a uvidíme, čo sa udeje 17.45. Vráti sa na čas. Thank you.